Drahí kolegovia, rada by som vám navrhla, aby sme začali po dnešnom zasadnutí. Dnes po obede máme to potešenie tu privítať pána Marka Šprengera, ktorý je riaditeľom ECDC, ktorý ako každý rok prišiel na zasadnutie nášho výboru, aby nám predložil pracovný program tejto agentúry na rok 2011, ktorý je veľmi dôležitý Pán Šprenger, máte slovo. Thank you very... Ďakujem vám veľmi pekne. No, ja sa teším na náš spoločný dialog a veľmi rád si vypočujem vaše pripomienky a rady a rovnako som veľmi rád, že môžem využiť monitory na prezentáciu No a vy ste ma požiadali, aby som bol trošku otvornejší, čo sa týka e, výsledkov e, v jednotlivých členských štátoch o nákazlivých chorobách. Moja prezentácia je zložená z troch častí. Poprvé by som vám rád predstavil analýzu súčasnej situácie, po druhé by som vám rád predstavil priority, no a posledná časť to sú dôsledky tých práv. No a prejdime teda prvej časti. Toto je prvá mapa. E, mapa tuberkulózy a výskytu nových prípadov v Európe. Poprvé vidíte, že spolupracujeme aj s VHO, pretože mnohé údaje sme dostali od VHO v Európe a z Ruska No a tiež je jasné, že niektoré krajiny, niektorým krajinám sa nedarí príliš dobre. Mm, už e, príkladom je to červené a je tá červená krajina a to je Rumunsko. No a otázka je teda, či sa Rumunsku darí dobre alebo nie. No a, a z ďalšieho grafu vyplýva, že krajiny s najväčším výskytom sa skutočne zlepšujú, že je tam určitý pokrok, takže je dobré, že mnohé z týchto krajín pozorne sledujú výskyt tuberkulózy. Avšak zlé je, že sa objavujú prípady rezistencie voči viacerým liekom. A to je veľký problém. Problém pre pacientov, problém pre celú spoločnosť, pretože liečba je mimoriadne nákladná a pre pacientov veľmi komplikovaná. A čo môže v tomto prípade robiť ECDC? Myslím, že skutočne veľa. Pred rokom sme spustili rámcový akčný plán na boj proti tuberkulóze. Našim cieľom bolo, bola lepšia diagnostifikácia hlavne prípadov rezistencie voči uh, viacerým liekom takže v mnohých krajín alebo v viacerých krajinách eh, sme spustili systémy eh, roky kvality a včasnej identifikácie eh, tuberkulózy, hlavne mutácií odolných voči liekom. To je veľmi dôležité, pretože ak pretože včasná diagnostifikácia je samozrejme dobrá pre pacienta, pretože pacienta, pacientovi môžeme podať dobrú liečbu a je to dobré pre spoločnosť, pretože a pacient nemôže ďalej e, po istom období ďalej už nešíri toto ochorenie. Takže je jasné, že ECDC má pridanú európsku hodnotu. No a viem, že to nie je až také príťažlivé ako oteplovanie atmosféry, alebo nie je to také príťažlivé ako ochrana biodiverzity, ale pre zraniteľné skupiny, pre sociálne slabé skupiny, to je mimoriadne dôležité. Ďalším príkladom je počet diagnostifikovaných prípadov HIV eh, spred dvoch rokov. Vidíme, že sú tu veľké rozdiely. Ja som veľmi rád, pani Rodbejren, že ste tu, ale vy ste boli tou osobou, kto žiadal o otvorenosť. No a ja som veľmi rád, že teraz môžem preukázať túto vyššiu mieru otvorenosti a že môžem vám predložiť výsledky podľa krajín. Opätovne je jasné, že sú medzi krajinami rozdiely, ale dôležité je poznať detálnejšie situáciu a detálne, detálne údaje. Epidémia HIV v Európe je hlavne kvôli alebo sa rozširuje hlavne medzi homosexuálmi. Sú tu veľké rozdiely a som rád, že pred rokom naša kontaktná osoba Marina Janika Dakis uskutočnila vedecký seminár 1. decembra sa uskutoční Svetový deň boja proti AIDS. No a to je dôležité, pretože my spustíme prvé vedecké usmernenia o testovaní HIV. A vedeli ste, že až 30 osôb nakazených vírusom HIV vôbec nevedia, že sú nakazené. Nakazení. To znamená, že nedostávajú správnu liečbu a túto chorobu eh, môžu ďalej rozširovať. Takže je veľmi dôležité, aby HIV bol včasne diagnostifikovaný. No a opätovne a eh, tú dôležitú úlohu zohráva ECDC. No a ďalšou chorobou žltačka typu B a C, ktoré možno nie sú až také známe a znejú možno trochu exoticky, Nož ale hepatitída typu B a C sú jednými z hlavných príčin rakoviny pečenia. V Európe existujú obrovské rozdiely. Pred dvoma týždňami sme predložili správu, no a rovnako sme ukázali, že nie všetky členské štáty majú screening pre tehotné ženy. No a to je tiež veľmi dôležité, pretože ak e, sa nevykonáva screening tehotných žien, tak e, sa im potom nemôže poskytnúť e, správna a náležitá starostlivosť a choroba sa prenáša z matky na dieťa. Ja sa veľmi páčila, páčil príhovor pána Petrleho počas samitu, avšak politické spojenie s politikou je veľmi dôležité. Ďalšia choroba, malária. Malária eh, bola eh, v Európe vyhubená. No a my si uvedomujeme, že malária je iba v tropických krajinách, ale viete, že pred 50 alebo 60 rokmi eh, bola aj v Európe rozšírená malária? maláriu šíria komáre a hmyz. Bolo tu mnoho expertov, ktorí vedia a poznajú rozdiely medzi jednotlivými druhmi komárov sú a v posledných mesiacoch a týždňoch a tu boli isté naliehavé prípady. Je tu niekto z Grécka? V Solune minulé leto sa objavila epidémia západonilskej horúčky. Objavilo sa viac ako 250 potvrdených prípadov. 75% z týchto prípadov boli závažné, závažné ochorenia, závažné prípady a vyžiadali si viac ako 30 ľudských obetí. No a pre tento región, na tento región to malo veľmi veľký dopad. Z európskeho pohľadu to nie je až taký veľký, e, veľká vec, ale keď e, žijete v Solúne, tak je to pre tento región veľmi dôležité. Má to dopady aj na cestovný ruch. Nož my sme dostali otázku a boli sme požerali, či môžeme robiť niečo proti tomu Nuž, no my sme kontaktovali expertov v Európe, nie je ich až tak veľa, je ich niekoľko vo Francúzsku, Rumunsku, Taliansku. Uskutočnili a usporiadali sme stretnutie a rovnako sme tam pozvali aj expertov z Grécka. Bolo, bola to veľmi dobrá konferencia, na ktorej mm, sa všetky strany mnoho naučili. Tu vidíte na obrázku E, toľko komárov v pravom hornom rohu, je komár, ktorý spôsobuje západnú nosku horúčku. No a tento vírus e, zavolári vo vtáctve, ale aj kone sú postihované touto chorobou. No a poprvýkrát sa experti e, veterinárneho sektora zdravotníci, ktorí ošetrujú e, ľudí, stretli. No a veľmi dôležité je práve takýto e, multisektorálny prístup. My sme našich expertov, tu na obrázku vidíte troch z nich. Sme vyslali na tú konferenciu no a hovorili sme o najlepších postupoch na prevenciu a boj proti tejto nákazlivej chorobe. Pred dvoma týždňami sa prvý prípad malárie objavil v Španielsku. Nebolo to importované eh, turistami, takže to spôsobilo veľký poplach. Rovnako aj španielské orgány. Dengue je vo Francúzsku, takže to možno súvisí s klimatickými zmenami, ale je to skutočne nárast týchto chorôb. Ďalším problémom sú antibiotika. Ja viem, že niektorí z vás možno aj teraz majú chrípku a otázka je, či ste dostali antibiotika. Ja dúfam, že nie, pretože mnohé z nich už nie sú vôbec účinné. E, samozrejme nie sú účinné, ak máte bežnú chrípku spôsobenú vírusom, a keď máte veľmi vážnu, alebo sú účinné proti bežným, bežným prípadom chrípky, ale keď máte nejaký mimoriadne závažný prípad, tak nie. A prečo? Pretože sa používajú príliš často a nie je to len problém doktorov. Je to spoločenský problém. No a preto ma veľmi potešilo, že Európsky parlament usporiadal Európsky deň o používaní antibiotík. Na tento problém je potrebné po, poukazovať. 16. novembra sa uskutoční už tretí ročník tohto medzinárodného dňa. Ja myslím, že viac ako 6 krajín sa na tom bude podielať a dokonca aj Európska únia Takže je skutočne veľmi vítaná novinka. Ale opätovne, politická podpora je veľmi dôležitá a ja rátam s vašou podporou. Takže potrebujeme e, zvoliť vhodné verejné kampane v jednotlivých členských štátoch. No a ja by som vám tiež rád e, tú správnu fotku, no práve som ju našiel. Toto každý deň o 11.30 sa uskutočňuje porada, hovoríme o signáloch, oficiálnych signáloch, ale aj o neoficiálnych signáloch, signáloch v médiách, Rómoch a tak ďalej. To je veľmi dôležité, pretože to môže byť začiatok nejakého, nejaké dopadovej štúdie a vyhodnocovania rizik. Nož dnes ráno som sa nemohol zúčastniť, ale uh, skontaktoval som sa s kolegami. No a poslednou novinkou z dnešného dobedia je, že e, sa rozširuje tzv. superchrobák alebo nová baktéria, ktorá spôsobuje e, veľké problémy v nemocniciach. A teraz v Európskej únii je viac ako 70 prípadov ale prvé prípady zaznamenali už aj v Číne, Malajzii, Izraeli a v niektorých ďalších krajinách. To je veľmi dôležité, pretože ak sa tento, táto baktéria rozšíri po Európe, tak pešné antibiotiká budú neúčinné a my budeme musieť využívať iný druh antibiotík. Dnes do sa hovorilo tiež o v tom smutnom prípade Haiti a o výskyte cholery. Možno, že to znie príliš vzdialenie. Na čo nám to je? Na čo sa musíme zaoberať tým, čo sa deje na Haiti? To predsa nie je v Európe. Ale viete, že viac ako milión európskych občanov počas Vianoc navštívi tú druhú stranu ostrova, a totiž Dominikánsku republiku. No ale to je problém, pretože sa to môže stať a môže sa stať, že cholera sa rozšíri po celom ostrove. Takže je veľmi dôležité túto situáciu monitorovať a informovať našich občanov. My sme v úzkom kontakte, kontakte s expertami na HIT. No a teraz sa vrátim späť. Počas vypočutia v apríli som povedal, že väčšiu pozornosť eh, budem venovať dohode SEAT. No a ja sa môžem pochváliť, že sme túto dohodu podpísali. Eh, toto je, toto je švedský minister a predseda. No a časť tejto dohody bude ratifikovaná vo švedskom parlamente už v novembri tohto roku. Toto sú naši zamestnanci, bohužiaľ nie všetci. Pred rokom sme mali 25% miest neobsadených, teraz už to je len 10% v porovnaní s tým schváleným plánom je náročné získavať odborníkov, niekedy musíme uskutočňovať viacero kampaní. Samozrejme, veľmi zamestnaní sme boli aj pandémiou, ale dosahujeme pomerne dobré pokroky. Priority do budúceho roka. Poprvé, dostali ste tu tie informácie vo svojich podkladoch, ale momentálne je dôležité že ja by som venoval, ja by som rád venoval viac pozornosti systému organizácií a začal hovoriť o indikátoroch našej činnosti a rovnako tvorenie rozpočtu a systém hodnotenia kvality. To sú podľa mňa základné aspekty našej organizácie, ktoré sú pre našu činnosť absolútne nevyhnutné, čo sa týka obsahov, tak na budúci rok sme pozvali vedenie, aby predstavili svoje priority. Oni nám poskytli mnoho informácií ja som veľmi rád, že ich želania sme zohľadnili a o dva týždne o nich budeme hovoriť. Teraz by som rád prezentoval tri, tri veci, ktoré ilustrujú viac sektorálne veci. Poprvé, laboratória. Keď hovoríme o zriadení ECDC, tak sa hovorí o rôznych modeloch. Jeden model bola kópia, kópia amerického CDC, čo je veľká organizácia, ktorá má mnoho laboratórií. Vy ste sa rozhodli, že vytvoríte také malé európske CDC bez laboratórií. A úprimne povedané, ja som sa veľmi tešil z tohto rozhodnutia, pretože viem, že v Európe existujú vynikajúce špičkové laboratória. No a je zbytočné mm, ich v Štokholme robí druhýkrát. Avšak nedostatok tejto veci je, že e, my sa na tieto laboratórie musíme spoliehať. No a ja mám veľké obavy a veľmi sa bojím, pretože vlády krátia rozpočty pre svoje národné e, inštitúcie pre verejné zdravie. No a po takomto krátení možno laboratória nebudú môcť poskytovať spolahlivé údaje. Takže my by sme v budúcom roku e, venovali radi viac pozornosti týmto laboratóriám a preto všetkým sa dohodli na nejakých minimálnych požiadavkách pre laboratória a Mňa zaujíma, ako by sa nejak efektívne dalo dali zorganizovať požiadavky pre laboratória v Európe. No a ja dúfam, že sa nám podarí spolupracovať trochu lepšie, ako v súčasnosti dúfam a myslím, že je možné pracovať ešte efektívnejšie. No a aká bola jedna, jedna spoločná črta mojich príkladov, totiž, že mnoho zraniteľných skupín sú postihnutí nákazlivými chorobami. Tuberkulóza je typická choroba chudobných, ale treba povedať, ale to platí aj pre žltačku a choroby, ktorými sa dá prechádzať očkovaním. No a, a teraz tu máme problém, ako osloviť tie vyčlenené skupiny, ktoré sú najviac postihnuté infekčnými chorobami o tom sme hovorili aj u vás, veľmi rizikovou populáciou je rómska menšina. Rómovia trpia infekčnými chorobami. No a budúci rok by sme chceli viac pozornosti venovať vývoju najlepších postupov, aby sme dokázali osloviť tieto skupiny a našli spôsoby, ako zvýšiť mieru očkovania práve medzi nimi. To bude veľmi dôležité, pretože to zabráni mnohým nákazlivým chorobám. Ďalším príkladom sú klimatické zmeny. E, vypracovali sme viacej scenárov, no a podľa tohto je jasné, že komáre a rôzne nákazlivé choroby sa dokážu, do, dostanú dokonca do Štokholmu. Štokholm, Štokholm nie je až tak teplo, ale tie choroby sa tam dostanú. Dobre, a teraz, aké sú dopady? Dobre, potrebujeme využívať poznatky našich expertov na ich odbornosť. Naši partnery sú veľmi dôležití, samozrejme. No a mňa by teraz zaujímalo, aké sú potreby európskych inštitúcií, aké sú vaše potreby. No a aké sú potreby Európskej únie, čo bude pre mňa veľmi dôležitým usmernením. Takže ja by som chcel od vás, aby ste vy vyjadrili svoje názory a aby sme si tie názory teraz vymenili. Ďakujem pekne, pani predsednička. Pán riaditeľ, ďakujem pekne za na túto teda toto výzvanie k výmene názorov. Bolo to veľmi zaujímavé. Domnievam sa, že to vyvolá veľa otázok zo strany našich kolegov. Vidím, že mnohí z nich sa už hlásia. Začneme pánom, pardon, pani, hovorí pani rečnička, Jana Tuktakis. Máte slovo. Thank you, Chair. I I forgot where the button was for a minute. Um, haven't done it for so long. Ďakujem. Ďakujem, pán doktor za váš úvod. Bolo to veľmi zaujímavé a svojím spôsobom sme prekonali veľký kus cesty. Máme pred sebou ešte ďalšiu cestu a pevne verím, že v konečnom dôsledku do cieľa dorazíme. Chceme dosiahnuť pridanú hodnotu. Viem, že ste sa stretli s, koordi- s koordinátormi a vďaka tejto skutočnosti ste sa dozvedeli o tom, čo potrebujeme my. Pred piatimi rokmi boli známi zakladatelia, vtedy som tu ešte nepôsobila. Vieme, čo sa o nás očakáva. Je to jedna z mojich priorít na budúci týždeň sa stretnem s riadiacou radou v Grécku a dostanem ďalšie informácie. Chcem vás navštíviť vo februári. Organizujeme návštevu z parlamentu. Pri samotnej návšteve pochopíme, čo prebieha v ECDC a získame týmto spôsobom viac informácií Včera sme hovorili o probiotikách. Nie je to celkom v pôsobnosti vášho strediska, ale je to dôležité, pretože lekári nás poinformovali aj o odvrátenom odvrátenej stránke tohto problému. ECDC by malo byť aktívnejšie. Aj vy máte určite svoj odborný názor, váš zástupca prezentoval veľmi zaujímavý názor. Urobili sme veľa správnych krokov, ale nie sme ešte na konci. Hovorili ste o laboratóriách. To je oblasť, ktoré ktorej by sme sa mali zaoberať spoluprácou s ďalšími inštitúciami. Mali by sme šetriť čas a peniaze, získať pridanú hodnotu náš smer je správny. Teším sa na to, že kolegovia sa tiež zapoja do tejto diskusie. E, Teraz odozvám slovo pani Dagmar Rodberen. Thank you, thank you very much, Madam President. Mm, I, I have simply two questions. Mám dve otázky. K tomu, čo spomenul doktor Sprenger. Vidíme nevyhnutnosť existencie ECDC, mikrobio, mikrobionálna rezistencia. Mám rada vypočutia v parlamente. Otázka znie, čo sa premietne v ďalších dňoch. Musíme zabezpečiť to, aby táto práca mala aj svoje výsledky, svoj dopad. Máte istú predstavu tejto veci? pretože my sa vždy intenzívne zaoberáme tým, čo by sme mohli spraviť v otázke tejto rezistencie. Vy ste o tom hovorili, hovorili ste o novej vlne týchto infekcií v nemocniciach, nie iba v Spojenom kráľovstve. Isté je to vec, ktorá súvisí s hygienou, s hygienickými podmienkami. Rýchlosť liečby a personálne záležitosti nezaručia vždy dostatočnú hygienu bolo by teda možné používať antibiotika opatrnejšie v budúcnosti. A ďalšia vec sa týka priorít na rok 2011. Vy ste to prezentovali na displeji, čiže čo sa týka tých látok ľudského pôvodu. Čo nám môžete o tom povedať? Thank you uh, very much. Um, I, I read the... Ďakujem pekne. Ja som si prečítal zápisnicu z predchádzajúcej schôzy a vy ste hovorili blame and shame, to znamená poukázať na niekoho prstom nie je ľahké používať takýto systém, ale objavujú sa týmto spôsobom, odhaľujú sa týmto spôsobom nedostatky. Hovoríme o legionele. Je to choroba, ktorá sa objavuje v hoteloch, ktoré nedbajú o teplotu vody. Môžeme poukázať na takéto hotely, môžeme na ne ukázať prstom Hovorili ste o cezhraničnej zdravotníckej starostlivosti, to je dôležitá vec, ale súčasne by sa takto rýchlejšie prenášali rezistentné baktérie. V nemocniciach, keď ste napríklad hospitalizovaní a odchádzate do inej nemocnice, je možné, že prenesiete takúto baktériu. V budúcnosti by sme mohli hovoriť o systéme prísnejších pokynov, o tom, ako získavať informácie zo strany jednotlivých nemocníc. Máme k dispozície údaje, ktoré sa týkajú mikrobionálnej rezistencie v jednotlivých krajinách, ale viem si predstaviť, že vás viac zaujíma to, aby ste získali informácie, ktoré sú detailné, aby bola možnosť zistiť, aká je situácia v jednotlivých regiónoch. A to by mohol byť začiatok diskusie, nie je to ľahké. Ale myslím si, že toto všetko začína tým, že poukážeme na nedostatky a zamyslíme sa nad tým, ako bude možné lokálnu situáciu vylepšiť. Som rád, že sa nerozprávame iba s lekármi, ale aj s verejnosťou. Poukazujeme na to, že keď povedzme pacienti idú k lekárovi, nemusia vždy žiadať antibiotika, pretože antibiotika v dlhodobom horizonte nefungujú, nie sú účinné. Parlament je tiež aktívny v tomto ohľade. V budúcnosti by som si s vami rád pohovoril o tom, aký by mohol byť dopad tejto novej politiky, tejto novej cezhraničnej politiky a ako by to mohlo byť v súvislosti s prenášaním infekcií medzi nemocnicami. Ďalej tu bola otázka týkajúca sa látok ľudského pôvodu, žargone to označujeme ako soho. Každý o tom vie svoje. Ide o tkanivá, bunky, krv. Tieto látky sa používajú napríklad na účely transplantácie a môžu obsahovať e, rôzne prenosné choroby, teda ich zárodky. Je dôležité, aby sme mali príslušné informácie. Súčasťou týchto, súčasť týchto látok sa používa na tzv. pokrokovú terapiu. Existuje, existuje množstvo legislatívnych ustanovení, ktoré sa týkajú používania týchto zdravotníckých prostriedkov. otázkam pre Európsku komisiu, ako by mohlo ECDC pomôcť pri predchádzaní prenosu chorôb a teda hlavne pokiaľ ide o tkanivá. My sme vypracovali spoločný pracovný dokument, zaslali sme ho ďalej, postupili sme ho ďalej a snažíme sa najprv identifikovať nebezpečenstvo, snažíme sa zistiť, kde by sa mohla choroba objaviť. Po druhé, objavujeme členské štáty agentúry Európskej únie a je našim cieľom vysledovať danú látku ľudského pôvodu, aby sme zabránili šíreniu chorôb. Otázka znie, či to spadá do mandátu ECDC, takže to je principiálna otázka. Odpoveď znie áno, pretože ECDC sa má sústreďovať na nebezpečenstvo prínosu chorôb a na látke ľudského pôvodu. Myslím si, že je dôležitá spolupráca s EM, pretože časť týchto látok sa využíva v lekárskych preparátoch. Som veľmi rád, že sme sa dohodli na tomto spoločnom dokumente. Z technického hľadiska, môj kolega Tomáš Lungret, sme sa na tomto návrhu dohodli a nie sme si istí, či s tým bude súhlasiť riadiaca rada. Ale je to veľmi detailný dokument, v ktorom riešime všetky otázky a definujeme jednotlivé kompetencie. Ďakujem pekne. Hovorí pani predsednička a teraz pán Sergio Berlato. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja by som chcel najprv pánovi Sprengerovi poďakovať, takisto aj jeho spolupracovníkom z centra za vynikajúcu prácu, ktorý vykonávajú každodenne. Ale v tej uh, správe, ktorú som počula, chcel by som niekoľko vyjasnení, pretože to nespomenul. Hypotetickú pandémiu, ktorá mm, bola citlivo brána zo strany verejnej, verejnosti posledné roky. Ide o mm, prasačiu chrípku v ako aj vnočku. V obidvoch prípadoch komisia začala s viacerými iniciatívami, ako aj opatreniami preto, aby sa predchádzalo šíreniu takýchto dvoch vírusov hypotetickej pandémie, ktoré pandémie nakoniec teda sa nerealizovali, ale v každom prípade, keďže tieto opatrenia ešte aktuálne platia v Európe, a obmedzujú dosť silne niektoré ekonomické aktivity. Moja požiadavka je to, že či na základe údajov, ktoré máte k dispozícii, pán Špranger, vo vašom úrade, či by sme mohli aktualizovať túto situáciu, aj preto, aby sme pochopili, či ešte je vhodné ponechať eh, takýmto prísnym spôsobom tieto opatrenia v platnosti, ktoré naďalej obmedzujú mnoho hospodárskych aktivít eh, v rámci Európskej únie. Ďakujem. Ďakujem, pani Romberer, vy máte nejakú ďalšiu otázku? Ak chcete, tak nech sa páči, ju položte a potom pán Šprenger môže na obidva otázky odpovedať. Um, ja... Ďakujem pekne. My sme súkromne už viedli túto diskusiu. Ale bolo by predčasné uvádzať látky ľudského pôvodu ako prioritu v roku 2011. Ja som prekvapená touto otázkou z komisie. Myslím si, že je to troška vágnejší zámer. Som si istá, že nič z toho nespadá do vášho mandátu. Musí byť, musíte byť veľmi opatrní, pokiaľ ide o váš mandát čiže vo vzťahu k infekčným chorobám. Tam naozaj nič takého nie je. Ja som sa na to pozrela ešte prv, ako sme sa stretli pre niekoľkými týždňami. Ja by som požiadala o opatrnosť a ja si budem dávať pozor na to, aby sa celá táto vec eh, sledovala, či už ide o ľudské zdroje, či finančné zdroje. Nemôže byť dôvod na zmenu zodpovednosti. My tu máme určitú štruktúru na tieto účely a chcela by som požiadať Európsku komisiu, aby bola opatrnejšia na druhej strane nie som celkom spokojná, pokiaľ ide o túto infekciu, pokiaľ ide o nemocničné baktérie. Ja by som vás poprosila, aby ste boli aktívnejší. Pokiaľ sa táto baktéria objaví, tak naozaj niektorí ľudia zomierajú. Nie je možné jednoducho povedať, že budeme mať pokyny a ľudia, ktorí prídu do nemocnice, pôjdu do izolačky. Takže nemôžeme byť spokojní s takýmito informáciami, ktoré prichádzajú z nemocní, kde sa choroba vyskytne. Potrebujeme námety, príslušnú terapiu a rôzne formy motivácie, ako vyriešiť tieto záležitosti. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz by som dostala slovo pani Elizabieta Lukaševská. E, bardzo pani przewodnicząca. Pani... Ďakujem pekne, pani predsedníčka, pán riaditeľ, to, čo ste práve povedali, veľmi pekne odprezentovalo tento problém. Naopak, to, čo mi tu trošku chýbalo počas tohto vášho príspevku, je odpoveď. Odpoveď na to, aký nástroj bude využitý zo strany vašej agentúry alebo úradu, preto aby ste vyriešili tento problém. Vy ste spomenuli navýšenie prípadov hepatitídy B a C. Spomenuli ste tiež čoraz viacej prípadov tuberkulózy a čoraz viacej prípadov tropických chorôb. Avšak nič som si nevypočula z vašej strany ohľadom tých preventívnych opatrení, obzvlášť takých, ktoré by boli prijaté, aby sa zvládli tieto e, choroby, pretože vy hovoríte, alebo v nášve vášho úradu je nielen prevencia, ale aj kontrola. Takže je potrebné povedať, že môžeme na základe tohto skonštatovať nasledujúci problém. O rodičia, ktorí majú novorodenca, snažia sa čo najviac obmedziť počet vakcinácií alebo teda očkovania pre svoje e, novorodené dieťa a to je podľa mňa taký jav, ktorý je dosť negatívny, pretože snažia sa skonať takto pretože sa domnievajú, že môžu spôsobovať tieto očkovania nejaké infekcie a tak ďalej. Vidíte tento problém? Eh, všimli ste si ho a vaša organizácia už eh, zamýšľa nad tým, že by eh, naozaj robila osvetovú kampaň práve u takýchto rodičov novorodencov. Ďakujem pekne. A teraz pani Morten. Ačiū, pani pirmininkė. Um, ehm, Ďakujem pekne, pani predsednička. Moja otázka súvisí Nož, najskôr by som sa chcela ospravedlniť, že som prišla neskoro, ale vaše centrum zhromažďuje údaje o infekčných ochoreniach, nákazlivých ochoreniach. Relevantné inštitúcie členských štátov chcú spolupracovať a ja dúfam, že aj spolupracujú efektívne, ale majú isté problémy. No a to, že informácia je požadovaná len z vašeho centrále od VHO a iných organizácií. Otázka je, že kladú veľmi komplexné otázky, ale informácie sú často duplicitné, no a príslušné inštitúcie a centrá členských štátov čelia veľkým problémom, keď musia duplicitne vykonávať prácu. Ja si myslím, že ak by sa nám podarilo lepšie spolupracovať s globálnymi organizáciami, tak by bolo možné znížiť záťaž a finančné mm, nákladnosť týchto operácií. Vy ste hovorili o racionalizácii spolupráce, o vašich plánoch. Možno by ste nám mohli k tomu niečo viac povedať. No a ďalšou vecou je, že programy vášho centra a iných centier, tak eh, často nám tam chýba isté priame financovanie. Možno by ste mohli aj k tomu niečo povedať. Ďakujem pekne. Teraz eh, pán Lukas Artong. Voorzitter, dank u wel. Ik wil in eerste instantie even dank uitspreken voor de voorgaande spreekster die voor mij sprak. Ik was het roerend. Ďakujem pekne. Ja by som chcela poďakovať eh, predchádzajúcim rečníkom. Absolútne súhlasím s tým, čo bolo povedané takisto ohľadom týchto dvoch otázok, ktoré sa týka ECDC a takisto jej existencie ako je otázky subsidiarity. Čo ECDC môže e, ponúknuť naviac oproti prácam Svetovej organizácie zdravia. A takisto ja som členom výboru pre rozpočet a môžem konštatovať v prípade rôznych diskusí, že je to práve financiovanie ECDC, ktoré mm, spôsobuje problém uh, nie je tu ani eh, transparentnosť, pokiaľ ide o prenájom, pokiaľ ide o ďalšie platby. Takže ja sa pýtam, že či ECDC nie je schopné nám toto jasne a transparentne predložiť. Som zvedavá, čo nám, urobi, som zvedavý, čo nám predložia budúci rok. Eh, v tejto téme ďakujem pekne, hovorí pani preseníčka a tá, teraz pán Onest Rossi. Ďakujem pekne. Uh, už niektorí kolegovia povedali eh, to, čo, k čomu sa chcem pridať, ako hlavne kolega uh, eh, Berlato, ktorý žiada nie len tie vyjasnenia, ale takisto aj tie typy uh, nedávnych pandémií, ktoré sa stali skutočnosťou, ako napríklad bežné chrípky. Chcel by som sa spýtať, že ako chcete konať, aby ste zbytočne nevyhadzovali peniaze von oknom, čo v obidvoch týchto prípadoch, eh, týchto eh, zastrašovaní pandémiami sa stalo. No Ale pokiaľ ide o problémy, ktoré sú spojené s globalizáciou, veľmi dobre vieme, že eh, trh E, s farmaceutikami a takisto obyvateľia z tretich krajín nielen, že e, už sú tam infekcie alebo teda e, tie os, alebo ďalšie mm, choroby, ktoré sa prenášajú práve z týchto krajín cez ľudí, ktorí cestujú. Ale chcel by som sa tiež spýtať aj na otázku zvierat, ktoré môžu byť práve vektormi týchto chorob napríklad e, kliešte, ktoré sa nachádzajú v Európe, ale takisto aj komáre a e, ďalšie typy e, hmyzu. Ako s ďalšími organizáciami chcete kontrolovať túto situáciu, aby ste znižovali práve riziko, ktoré európsky občania môžu ktorému môžu čeliť práve pred takýmito novým, ešte neznámym vektorom prenosných chorôb. Čo chcete robiť v oblasti očkovania, pretože mnohé choroby od hepatitídy až po ďalšie choroby, ktoré sú tiež dôležité, meningitida napríklad, alebo ktorá má rôzne typy, by mohlo im predchádzať práve očkovaním, pretože očkovania nie sú považované e, v rôznych členských štátoch e, tým istým spôsobom, ako napríklad aj v Taliansku, kde v každom regióne má každý región má svoj vlastný regionálny zdravotný systém a niektoré očkovacie látky sú zadarmo, niektoré nie. A teda toto sú veľké rozdiely, čo môže mať eh, veľké dopady na občanov, pretože niekčania majú eh, možnosť eh, byť zadarmo zaočkovaní, niektorí nie. A teda, ako eh, môžete eh, šíriť práve tieto informácie, túto osvetovú kampaň, že vďaka očkovaniu sa môžu ľudia vyhnúť takisto aj smrteľným chorobám. A nakoniec sa vás chcem spýtať, teda žiadať, pretože viem, že je to v kompetencii členských štátov, ale teda aj od e Európskeho parlamentu môže prísť táto požiadavka, že mm, ohľadom choroby, ktorá momentálne sa šíri, za posledné roky a môže spôsobovať veľmi vážne choroby pre tie osoby, ktoré sú tým eh, postihnuté. Takže ide o syndrom ktorý je dosť prítomný. V Taliansku neviem, ako to je v ďalších kútoch Európy. Osoba, ktorá je postihnutá touto chorobou, nemôže už eh, nič eh, používať, čo obsahuje chemické látky, čo je veľmi obmedzujúce pre E, osobný e, život, pretože nemôže používať ani počítač, ani e, ďalšie veci, napríklad telefon, mobil a tak ďalej. V Taliansku sú to dva alebo tri regióny, ktoré uznávajú práve túto chorobu za chorobu, ktorá je už teda uznaná za vážnu e, chorobu a teda sú tam lieky, ktoré potom e, títo ľudia dostávajú zadarmo. Či máte teda zámer tiež e, sledovať takéto choroby, ako aj teda ďalšie zriedkavé choroby, ale táto je teda jedna z najzriedkavejších. A ako chcete čeliť tomuto faktúru, ako chcete teda rozdeliť ľudí na rôzne kategórie, pretože rôzne je s nimi zaobchádzané. Uh, v rôznych kútoch Európy, pretože niekde nemajú k tomu prístup zadarmo k týmto liekom a niekde áno. Ďakujem pekne. Ešte predtým, než vás požiadam, aby ste odpovedali na túto otázku. Chcela by som tiež pridať jednu otázku na vás, pán Šprenger, a takisto jednu pripomienku. Niektorí z mojich kolegov spomenuli práve uh, prasačiu chrípku a vtáčiu chrípku. Viete veľmi dobre, že my sme už eh, mali tu raz vypočutie a včera sme zorganizovali ďalšie vypočutie. Ja som ho zorganizovala s pánom Evazy a takisto v decembri budeme mať ďalšie vypočutie. Chcel by som vám položiť otázku, pán Špranger, z akého dôvodu na základe teda toho hodnotenia, ktoré bylo ECD sa ohľadom pandémie, to bolo veľmi síce rozumné, pokiaľ ide o spôsob, že vlastne netreba mať nejaké veľké obavy, alebo e, že bolo treba sa naliehavé e, zabrzdiť e, teda tu ten obrovský nárast nákupu očkovacích látok. V tejto istej sále sa to odohralo. Ako chcete vysvetliť, pán Šprenger, že toto veľmi rozumné hodnotenie a správne rozhodnutie ohľadom pandémie nebolo to, ktoré nakoniec neprebrali európske inštitúcie a že ide vlastne o Európske inštitúcie sa skôr Um, nechali zviesť inými um, správami, ktoré nakoniec mali veľké finančné dopady, ako veľmi dobre vieme. Thank you very much for all these questions. I'm very happy that you are so interested in... Veľmi sa teším, že máte taký záujem o túto tému. Začal by som prvou otázkou. Pandémia akčný plán. Je dôležité, aby sme mali dobré hodnotenie rizika, aby sme riziko neprehnali. To môže mať totiž zásadný vplyv na cestovný ruch. Musíme sa držať faktov. Robíme tak každý deň naše hodnotenie rizika, Ehm, naše hodnotenia sú vyvážené. Rád by som sa vrátil k poznámkam, ktoré sa týkali látok ľudského pôvodu. Bolo to na žiadosť, ako viete, pani Rodberend. Komisia nás vyzvala, či by sme mohli vyvinúť e, tieto plány E, teda etablovať tieto plány. Nebola to moja požiadavka, nemáme prácu pre našich pracovníkov, dajte nám niečo, tak toto nebolo. Žiadosť znela, môžete vytvoriť systém, môžete spolupracovať. My sme začali rokovania, dohodli sme sa na spoločnom prístupe, tiež sme spočítali, koľko by to stálo a položili sme si otázku, či sme to schopní prijať do nášho pracovného programu Odpoveď bola, potrebujeme nových pracovníkov a nové prostriedky, ale keďže sme po fáze rozpočtových škrtov, nie, nie sme schopní žiadať nové rozpočtové prostriedky. Teraz na rade, riadiacie rade, aby nám stanovila priority. Ja vám rád predložím dokument, ktorý budeme predkladať riadiacej rade je to náš pracovný dokument. Pokiaľ ide o nemocničné baktérie. Chcem povedať toľko, že nový druh pripravili sme hodnotenie rizika. Včasná diagnostika je veľmi dôležitá. My sme viedli rokovania s expertami z laboratórií, teda v tom zmysle, ako možno stanoviť včasnú diagnózu. Vypracovali sme metodiku a rozposlali sme to do celej Európy. Je dôležité, aby boli lekári informovaní o tomto probléme, osobitne vtedy, ak napríklad e, pacient navštívil Indiu. Zdravotníci musia byť informovaní. Dôsledkom je to, že ak ste nakazení touto baktériou, pomáhajú iba dve antibiotika. Sú účinné, ale majú veľké vedľajšie účinky. Komisia v súčasnosti podporuje výskumný program, ktorý by mal vyvinúť nové antibiotika. Teda to je súčasný stav. Rád by som zopakovala, že ECDC nemá na starosti riadenie rizika. My vyhodnocujeme riziko, ohrozenie, dávame podklady k dispozícii aj otázkou členských štátov, aby podnikli príslušné kroky. Ja som spokojný s týmto rozdelením zodpovednosti. Ak chcete očkovať, potrebujete prostriedky nie je to rozhodnutie ECDC, čiže v tom zmysle, že by sa mal spustiť národný program očkovania. Teda je správne týmto spôsobom deliť zodpovednosť. Nemáme nástroje na vynúcovanie opatrení v rôznych krajinách, pokiaľ ide teda očkovanie detí. Máme programy, ktoré sú určené na zvýšenie informovanosti, ďalej štúdie o tom, aký systém informovanosti je dobrý. Jedným z problémov bola komunikácia v oblasti zdravia a zdravotníctva. Ak chcete osloviť celú populáciu, musíte mať k dispozícii kvalitné informácie. Tie sa neposielajú listom. Musíte zapojiť médiá, čo je veľmi dôležité. Do budúcnosti mnohé príklady nás to naučili. Hovorili ste o VHO a o dotazníkoch. Sme si vedomi toho, že členské štáty dostávajú veľké množstvo dotazníkov aj zo strany ECDC a preto je dôležité zabezpečiť lepšiu koordináciu, pretože to predstavuje veľkú záťaž pre členské štáty, keď majú odpovedať na všetky dotazníky. Ja cítim túto zodpovednosť. Úzko spolupracujeme s VHO. Spolupracujeme vo všetkých týchto oblastiach a ja by som privítal ešte väčšiu spoluprácu v budúcnosti, aby sme túto záťaž ešte neznásobovali. Finančné otázky. Rád poskytnem informácie o financiách, dostanete túto informáciu písomne, budete tam mať rozpočet a jednotlivé detaily otázka, ktorá sa týkala pridanej hodnoty ECDC. Pred šiestimi rokmi ste hovorili o tom, prečo je potrebné založiť ECDC. Jednou zo skutočností bolo vtedy SARS, to znamená, bolo treba zdieľať jednotlivé informácie robíme tak na základe malej agentúry a snažíme sa o efektívnosť, aby sme predišli dvojkoľajnosti. Pokiaľ ide o H1N1, ukázalo sa, že CDC predstavuje pridanú hodnotu. Informovali sme vás, vás a môj predchodca vás informoval veľmi vyvážene a nikdy nikdy nepreháňal dopad tejto chrípky. Ďalej je otázka prenájmu budovy. Ja som si vedomý dôležitosti tejto otázky. Viem, že Európsky parlament bol veľmi kritický voči našej novej budove. No úprimne povediac, som bol spokojný s týmto prehlásením, pretože som mal možnosť opätovne otvoriť diskusiu. Súhlasím s vašimi pripomienkami v tejto e, fáze hľadáme lacnejšie sídlo, aby sme mohli brať do úvahy rôzne scenáre do budúcnosti. Okrem toho Máme výbor pre kontrolu, existuje účtovný dvor, ďalej interná kontrola a tí všetci kontrolujú naše výdavky a rozpočet a všetkých vítam v tomto ohľade. Ďalej je tu otázka prepravy hlodavcov v kontajneroch. To je otázka medzinárodných hygienických predpisov veľmi úzko spolupracujeme s veterinárnou medicínou, práve preto, že celý rad infekčných chorôb vyvolávajú e, živočích, ide o zoonózy. Chcem vás ubezpečiť, že táto spolupráca funguje veľmi dobre. Ďalej otázka súvisiaca s jednotlivými politikami očkovania pre detí. To nie je také jednoduché Povedzme to takto. Existuje priestor na zlepšenie jednotlivých modelov očkovania. Hovorili ste o cezhraničnom zdravotníctve či zdraví. Je zaujímavé, že keď prekročíte hranice, ste konfrontovaní s rôznymi modelmi očkovania. Existujú aj vedecké podklady, takže by sme mohli o tomto veľa diskutovať. Pokiaľ ide o pandémiu H1N1, tá otázka bola veľmi komplikovaná. My sme dali k dispozícii podklady vo forme hodnotenia rizika. Bude závisieť od rady, od komisie, od politikov, aby prevzali zodpovednosť, pokiaľ ide o riadenie rizika. Ja to nebudem komentovať Teším sa na závery seminára pani Rivázy. Myslím si, že toto hodnotenie bolo veľmi užitočné a verím, že sa ponaučíme. Pri vypočutí som povedal, že som osobne dostal k trom poučeniam lepšie e, zhodnotenie rizika ak tam ide o vírus a potom ako lepšie predvídať e, dopady ďalej lepšie riadenie rizika. My sa tým nezaoberáme, my by sme mali politikom dávať k dispozícii nástroje, aby zabezpečili lepšie riadenie rizika. A moja rada by bola zahrnúť sociálno-ekonomické faktory do rozhodovania, nie iba virologické údaje a v neposlednej miere komunikácia v oblasti zdravotníctva, čiže ako spolahlivo komunikovať s občanmi Európy. Nie je to jednoduché a predstavuje to významnú výzvu, takže to bolo zatiaľ všetko. Ďakujem pekne za vašu odpoveď. A teraz myslím, pani Ron Beren sa chcela to znova vyjadriť. Ďakujem veľmi pekne. Neviem prečo to tak je, ale zdá sa, že naše e, verejné mm, stretnutia nie sú také plodné ako naše súkromné. Nuž, no musím sa vrátiť e, k jednému bodu ešte. Áno, ešte viem, že vy hodnotíte rizika. Ja som sa podelal na vytváraní štatútu ECDC, takže keď e, máme agentúry, treba sa venovať no M A E I e, To je rozdielne trochu. Už mm, výsledky ich práce nie sú až také jasné. No a niektorí ľudia ako kolegovia z Holandska si myslia, že ECDC e, je zbytočná agentúra. Ja keby som prišla k rovnakému záveru, tak by som to nepovedala. A, a to hlavne kvôli existencii VHO. Nie je to poradcom Európskej únie a je skutočne nevyhnutné sledovať situáciu na celom svete. Má úplne iné úlohy. A, ich limitné hodnoty o čistote vody nemôžu byť našimi hodnotami, alebo nemôžu byť rovnaké ako v Afrike. A, no a mne sa nepačilo, že Eh, vy ste obišli tú otázku, čo robiť eh, pred tým superchrobakom. Dúfam, že nemáte nejaký blok. Vy hovoríte, že Európska komisia skúma výskumný program pre výskum. Ja to samozrejme viem. Všetko toho, okrem toho vedeckého programu, ktorý už som dostala, takže nemusíte mi ho posielať. Ale viete, že Európska únia nevyrába lieky, takže výskum je dobrý, ale my potrebujeme vedieť, čo s tým. No a ešte k tej ďalšej veci, ja som stále presvedčená o tom, že váš mandát neobsahuje nič, čo by vám umožňovalo venovať sa látkam ľudského pôvodu bez nejakých konkrétnych dôkazov. Ja nie, nie som presvedčená, že by som sa na to mala dívať nejakým iným spôsobom. Mňa to nepresvedčia teda. Ja sa pozriem na ten dokument, vidím, čo hovoria naši zástupcovia o e, výkonnej rade, no a ja chcem a zaistím, aby Európsky parlament mal silné slova. Ak budeme musieť zmeniť štatút, tak toho zmeníme, ale to je proces spolurozhodovania. No, môžete odpovedať. Dobre, ja by som rád odpovedal, keď hovoríme o EMEA a keď hovoríme o liekoch. Tak v tomto ohľade je množstvo z otázok. No. Aký je mandát, keď hovorím o verejnom zdraví? Ja veľmi rád prispiejem eh, k diskusii o našom mandáte v budúcnosti. A som si istý, že sa tak stane, pretože budeme diskutovať o mandáte, no a ja dúfam, že komisia, ja som si istý, že komisia je otvorená a vypočuje si argumenty, ale veľmi rád by som si eh, pohovoril tiež s vami na nejakom seminári o zdraví, aké by, mohol, ako, aké by sme mohli mať mandát v oblasti zdravia. No a čo sa týka látok ľudského pôvodu, tak rád by som sa na dva a, príklady. To bola to bola horač, horúčka v Holandsku. A otázka tam je, aké bezpečné, aká bezpečná je transfúzia krvi No a keď sa táto choroba objaví v nejakej oblasti, môžeme tam uskutočňovať transfúzie krvi, no a rovnaké, rovnaké to platí pre vírus západu nilskej horúčky. Tiež sa tam objavujú otázky o bezpečnosti krvi, bezpečnosti tkanív. No a tieto príklady ukazujú, že to spadá do nášho mandátu. Isté, som otvorený debata No a samozrejme sú to viac menej politické diskusie o tom, ako by ste chceli pristupovať k týmto látkam. No ja za seba vám môžem povedať, my sme vypracovali ten pracovný dokument a ja som presvedčený, že naša práca je spolahlivá. To je moja zodpovednosť. Ale je na politikoch, či nám to zveria alebo nie. Ďakujem pekne, veľmi rýchlo. Ešte pán Berlato požiadal znova o slovo. Eh, ja by som znova sa chcel vyjadriť stručne, pretože chcel by som poďakovať eh, pánovi riaditeľovi Sprengerovi z Centra za tú prácu, ktorú vykonávajú. Nemôžem to urobiť inak na základe tej odpovede. Avšak ja som teda požiadal o niečo, neviem, či pán Sprenger nechcel odpovedať alebo nemohol odpovedať. Čiže možno to trošku preformulujem, trošku zrozumiteľnejšie. Viete, že vtáčia chrípka bol vírus, ktorý nie je nový vírus, ale bol izolovaný už na konci 19. storočia v Európe. Avšak s týmto vírusom sme zažili a museli sme žiť počas eh, ďalších nasledujúcich storočí. A v podstate to nepredstavovalo žiadne veľké nebezpečenstvo pre ľudský život, teda pre ľudské zdravie. Všetky tie opatrenia, ktoré boli prijaté, musia byť zvažované na základe toho boja a podľa mňa tie opatrenia boli prehnané, pretože vôbec to nebolo nejaké veľké nebezpečenstvo, čiže nebolo to vhodne zosúladené. A teda na základe toho, čo sme konštatovali a z toho, čo sme zažili, tak všetky, ešte stále sú tieto preventívne opatrenia prijaté, ešte stále sú v platnosti, napriek tomu, že ťažia alebo zaťažujú mnohé aktivity, nielen ekonomické. Z vašej strany je možné prehodnotiť daný stav? na základe toho, teda to, čo sa stalo a tak ďalej, akýmsi spôsobom politikom vyslať signál a užitočné informácie im poskytnúť, aby niektoré tie opatrenia, niektoré zákazy, ktoré ešte stále platia, by konečne mohli buď byť znížené alebo úplne vypustené. Could you, could you give me one example, uh, because I think... Mohli by ste uviezť jeden príklad, pretože myslím, že o niečom ste tu hovorili a na niečo ste, ste sa odvolávali. Napríklad eh, by som chcel spomenúť obchod, dopravu eh, s zvieratami alebo využívanie, napríklad pokiaľ ide o zákaz využívania Eh, rôznych eh, látok, trebárs teda pri love a tak ďalej. Strašne veľa eh, týchto skutočností ešte stále sú platné a nie sú odôvodnené. Takže na základe týchto skutočností a dôkazov, že pandémia vlastne sa nezrealizovala, pretože hovoríme, ako keby to bol nový vírus, taký ako spomenul kolega, ktorý bol predo mnou. Takže už poznáme pár storočí tento vírus, poznáme jeho nebezpečenstvo pre zvieratá, nie však jeho dopad na zdravie a pritom sa vynaložili milióny eur na to, aby sme čelili trošku prehnaným spôsobom akejsi ževraj pandémii, ktorá však nebola potvrdená. Je teda možné dať do bežného stavu táto, túto situáciu, alebo je potrebné ešte ponechať e, túto, tento stav veci v akejsi urgentnej eh, situácii. Ďakujem pekne. Už chápem vašu otázku aj napriek tomu, však by som potreboval viac detálnych informácií, pretože by som vám chcel podať eh, mm, spolahlivú odpoveď, avšak neviem to naspameť. Takže musel by som sa porozprávať eh, s mojimi kolegami a zamyslieť sa lepšie nad vašou odpoveďou. Áno, pošlem vám písomnú odpoveď. Ja plus de question. Žiadne ďalšie otázky? A práca. Hartung. Pán Hartung. Eh, Ďakujem pekne, pán Sprenger. Pán Sprenger práve vo svojej odpovedi povedal, že nám pošle čísla o ECDC aj písomne, avšak aj tak pochybujem o legitimite o nejakom existenčnom práve ECDC. Hm, pochybnosti tu už boli pri zriadovaní centra, aj keď on povedal, že parlament to vtedy potvrdil. No a, a to je existenčné právo pre ECDC. Ja to nepovažujem za dobré odôvodnenie. Doktor Sprenger, pour conclure. Na záver pán Sprenger, odpoveď. No, dobre. Nuž, áno, máte pravdu. No, v zakladajúcich eh, listinách je napísané, že každých 5 rokov eh, sa uskutoční externé hodnotenie a najbližšie bude v roku 2012. A nie, sme to my myslím, že by sme sa mali vrátiť 15 rokov naspäť, no a Európska komisia v tom období financovala približne 15 alebo 20 sietí ktoré sa venovali osobitným chorobám. To stálo veľa peňazí. Jeden z dôvodov bol to harmonizovať a všetko dať pod jednu strechu na to, aby sme ušetrili peniaze. Myslím, že to ušetrilo peniaze. Teraz už máme veľa informácií. Všetky informácie, ktoré som vám práve dal o chorobách v rôznych krajinách do ešte pred troma rokmi neboli k dispozícii. Teraz už sú k dispozícii a vieme, že niektoré krajiny musia veľmi to dopracovať na to, aby kontrolovala svoje nákazlivé choroby. No a dôvod je to, že takéto choroby nepoznajú hranice štátov. No a ak nebudeme sa venovať prevencii, tak tiež môžeme trpieť. No a preto je dôležitá spolupráca s kandidátskymi krajinami na to, aby sme dokázali zlepšovať ich kontrolu nákazlivých chorôb ale vy ste vždy vítaní a dúfam, že priamo na ste vás dokážem presvedčiť. Doktor Sprenger, unum... Ďakujem pekne, pán doktor Sprenger. V mene celého nášho výboru vám by som vám chcela poďakovať za túto výmenu názorov, ktorá bola veľmi plodná. Možno, eh, aj keď sme neboli moc početní v takomto súkrom, jednom kruhu sme mohli vám položiť toľko otázok a vypočuť si toľko odpovedí, takže v mene všetkých našich kolegov by som vám chcela poďakovať. A teraz prejdeme k bodu 9 na programe schôdze, čiže budeme sa venovať najprv 9. 10. a potom sa vrátime k bodu 8. Chcem vás len poprosiť na chvíľočku ma ospravedlniť, aby som odprevadila nášho hostia. Alors, nous passons au point 9 de l'ordre du jour, rapport sur le... Teraz prejdeme k bodu 9, správa o vývaji validácii a právnom príjmaní alternatívnych metód k testom na zvieratách v oblasti kozmetiky. Alors, je passe la parole à... Dozdám slovo komisii. C'est vous, madame? Vy, pani. Voilà, madame Le Crenier. Pani Le Crenier pani predsedníčka, dámy a páni poslanci, dobrý deň. Chcem vám poďakovať za toto pozvanie, ktoré ste nám zaslali, aby sme mohli odprezentovať našu správu, ktorá sa týka alternatívnych metód k testom na zvieratách v oblasti kozmetiky na roky 2007-2008. Ide o 8. správu, ktorá je odprezentovaná komisiou na tejto téme. E, táto správa obsahuje dve časti. Jedna odráža situáciu v oblasti zvierat, ktoré sú veľakrát e, používané práve na e, výrobu kozmetických výrobkov a na ich e, dnosť na zdravie človeka a tak ďalej. Potom sú tam alternatívne metódy, ktoré by, sa mohli, ktoré by mohli nahradiť tieto pokusy na a ich sa chválenie na európskej úrovni a národnej úrovni ide o aplikáciu článku 9 smernice o kozmetických produktoch, čo má takú jednu mimoriadnú črtu. Malo by to pokrývať obdobie, ktoré predchádza 11. marcu 2009. K tomuto dátumu už vstúpil do platnosti kompletný zákaz v Európskej únii používania pokusov na zvieratá, pokiaľ ide o kozmetické ingrediencie, takisto zákaz uvádzania na trh v Európskej únii únii takých eh, kozmetických výrobkov, ktoré boli testované, alebo ich ingrediencií, ktoré boli testované na zvieratách. S výnimkou testov, ktoré sa týkajú toxicity, reproduktívnej a toxikokinetiky. Eh, najprv by som vám chcela hovoriť o obsahu tejto správy predtým, než sa vrátim k našim súčasným aktivitám, pokiaľ ide o implementáciu tejto správy. Prvá časť správy obsahuje údaje ohľadom pokusov na zvieratách. 27 členských štátov nám doskytlo informácie na tento účel a podľa týchto údajov ingrediencie kozmetických výrobkov boli testované na zvieratách v roku 2007 a 2008 vo Francúzsku a v Španielsku. Celkovo to bolo 18 018 eh, eh, zvierat a 2008 to bolo okolo 15 tisíc, takže na základe týchto štatistík bolo oveľa väčší počet pokusov na zvierat, ako to bolo skonštatované. V roku 2004 bolo 6 tisíc zvierat. Keď chceme uľahčiť eh, kalkuláciu týchto údajov, tak komisia odovzdala členským štátom usmernenie v tejto oblasti a komisia takisto sa aj obratila na členské štáty e, s otázkou, aké opatrenia príjme, aby kontroloval zákaz uvádzania na trh produktov od marca 2009. Druhá časť správy Eh, mapuje situáciu, disponibility, ako aj alternatívnych metód. A správa tiež mapuje situáciu oblasti právne uznaných metód, ako aj vedeckého pokroku, ktoré bolo zhodnotené ECVAM. Ide o Európske centrum validácie alternatívnych metód. Pre tie testy, ktoré by mali uviesť teda zákaz, pokusom na zvieratu mať k dispozícii s výnimkou toxicity, vysokej toxicity z, týchto, z tohto dôvodov viacero aspektov bolo ekvalom prehodnotené, avšak žiaden nemohol nahradiť úplne pokusy na zvieratách pre e, hodnotenie rizika. Tie testy, pre ktorých e, zákaz uvedenia na trh e, sa bude týkať v roku 2013. Nemáme zatiaľ alternatívy k dispozícii a je to oveľa kritickejšia tá situácia. A preto správa spomína, tak ako predtým, správu EQUAM pre oblasti vedeckých eh, detailov. Hm. Zatiaľ, čo nemáme alternatívne tedy k dispozícii, tak žiaden pokrok nebol zatiaľ vykonaný a teda výskum bol podporovaný v tejto oblasti hlavne vďaka programu, ktorý bol spolufinancovaný komisiou ECONIPA. A išlo približne o 50 miliónov eur. Na medzinárodnej úrovni spolupráca ohľadom alternatívnymi teda už zaznamená veľký pokrok s dohodou o spolu, medzinárodnej spolupráci, ktorá by sa týkala alternatívnych metód pokusov na zvierat. Táto dohoda bola uzavretá v septembri 2008 s USA, Japonskom a Kanadou. Táto dohoda by mala podporiť spoluprácu v oblasti vedeckej validácie alternatívnych metód. Po tomto popise a po teda pokiaľ ide o obsah tejto správy, by som chcela podať pár slov k tomu, čo robíme v súčasnosti, aby sme implementovali závery tejto správy do praxe. V nasledujúcej správe sa budeme venovať skôr otázke implementácie zákazu testing band, Mertekin band a takisto aj disponibility alternatívnych metód. Ústredný prvok sa bude týkať testov k eh, zákazu, ktoré by mali eh, vstúpiť do platnosti v roku 2013. Smernica spomína toxicitu, opakovanú toxikokinetiku a reproduktívnu toxicitu čo obsahuje eh, ju tieto pojmy. Chcela by som teraz spomenúť niekoľko aspektov eh, v liste, ktoré bolo zaslané týmto výborom nášmu generálnemu riaditeľovi, testorimu nedávno, a eh, kde bola práve položená táto otázka definície týchto pojmov. Je potrebné sa vrátiť do roku 2001, alebo teda 2003, keď komisia musela stanoviť harmonogram EKI, na základe smernice pre implementáciu po zákazu uvádzania na trh týchto výrobkov. Komisia teda stanovila eh, ad hoc systém, teda skupinu eh, vedeckých pracovníkov, ktorí, kde boli zastupcovia priemyslu, univerzitných eh, fór, vlád, a ako aj obracovia zvierat. Toto vypracovala táto skupina správu s harmonogramom, kde bol stanovený phasing out pokusom na zvieratách na, na kozmetické účely v júli 2004. Tento vedecký výbor pre nepotravinové produkty, ako aj e, kozmetické výrobky, schválilo stanovisko v tejto správe. A na základe tejto správy, tohto stanoviska, oddelenie komisie mohlo publikovať pracovný dokument, ktorý mal názov harmonogram pre phasing out testov na zvieratách v rámci 17. pozmeňujúceho návrhu smernice. V tomto dokumente boli roz, rôzne endpoint jasne vypichnuté aj s lehotami, ktoré sa ich týkali. Hm, domnievali sme sa, že endpoint, toxicita, teda opakovaná, e, tiež pokrývala tiež e, karceno mm, citlivosť a takisto aj ďalšie faktory. Toto odráža vlastne prácu pracovnej skupiny z roku 2004. Neboli tam žiadne námietky v tej dobe a odvtedy táto situácia bola potvrdená viackrát e, vedeckom výborom pre e, obchodné výrobky a nedávno aj vedeckým výborom ohľadom bezpečnosti spotrebiteľov. Toto zoskupenie pod pojmom toxicita E, pri viacerých dávkach alebo pri opakovaných dávkach. E, to bolo spomenuté práve v správe 2005-2006, ako aj v odpovedi na písomné otázky. Tento pojem je používaný v takom špecifickom kontexte v smernici 2003-15 o kozmetických výrobkoch a je používaný na to, aby pokryl kategórie toxicity, ktoré sa objavia po viacerých dávkach alebo viacerému vystaveniu týmto výrobkom alebo použitiu. Následne na komisie a rade v roku 2011 by sme sa mali venovať validácii stavu alternatívnych metov, obzvlášť pre endpoint, ktoré sú pokryté e, v tej lehote od roku 2013, aby sme mohli zhodnotiť situáciu. Implementovali sme, a teda vytvorili sme pracovnú skupinu expertov, kde sú zastúpení všetky zúčastnené strany. Máme a takisto aj spoločné centrum pre výskum, ktorý, ktoré predseda tejto pracovnej skupine ich práci, ktorí vypracovali technickú správu. Tento, táto technická správa by mala načrtnúť čo najobjektívnejší, najširší obraz aspektov tak vedeckých, ako aj technických, ktoré sa týkajú zavádzania alternatívnych metov pre piatich endpoint, ktoré by sa to malo týkať od roku 2013. Správa má tiež aj hodnotenie, ktoré sa opiera o vedecké údaje, ako aj potrebné lehoty pre úplné nahradenie testov na zvieratách v tých eh, konkrétnych bodoch. Toto bolo predložené na verejnú konzultáciu práve sa ukončila a tento technic, táto technická správa by mala byť dokončená do konca tohto roku. Na základe tejto technickej správy komisia pripraví svoju budúcu správu pre parlament a pre radu. Paralelne vypracujeme dopadovú štúdiu s tým, aby sme pripravili eh, rozhodnutie, ktoré sa bude týkať eh, práve toho dátumu 2013. Ešte jeden endpoint, ktorý je pokrytý v týmto smernici. Smernica o kozmetických výrobkoch stanovuje možnosť pre komisiu predložiť legislatívny návrh pre ten prípad, kedy alternatívne metódy nebudú môcť byť zvalidované v roku 2013 alebo použité. Čiže ak tu bude nejaký návrh a ak teda sa to schváli, aký bude jeho obsah. Takže dopadová štúdia nám umožní zhodnotiť všetky e, dôsledky týchto jednotlivých riešení. Ďakujem pekne, ďakujem za e, to, že ste ma vypočuli a teraz pani Katrin Sulie. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, len by som chcela spomenúť túto technickú správu, o ktorej sme práve hovorili. Chcela by som len vedieť, že či táto správa bude predložená aj našom výbore Envy a keď, tak kedy. Ďakujem pekne. Chris Deris. Mhm, ďakujem pekne. Som prekvapený, že som dostal slovo pred Dagmar Rodberend. Samozrejme, Dagmar bola spravodajkyňa, keď sa spúšťala táto legislatíva. Prosím. Niekoľko otázok Dobrá legislatíva. Blížime sa k lehote. Aké sú očakávania? A aké budú alternatívne testy pre tie tri kľúčové problematické oblasti? E, kedy to bude pravdepodobne možné? Nahradíte súčasné e, testy na zvieratách? Čím iným. No a potom základná otázka a ja si uvedomujem, že sa mi to možno vráti, ale ja som veľakrát povedal pre médiá, že skutočne nie je ospravedlnenie pre ubližovanie zvieratám na vývoj nových e, produktov, ktoré, ktoré slúžia len ľudskej márnivosti. A nehovoríme len o make-upe alebo kozmetike, ale hovoríme takmer o všetkých hygienických e, produktoch a máme skutočne obrovský počet, počet takýchto produktov, skutočne e, tisícky make-upov, zubných pást, deodorantov a tak ďalej. A otázka znie, na čo potrebujeme viacej? Nemôžeme teraz vydržať 10 rokov alebo 20 bez toho, aby sme mali nejaké nové deodoranty. No a, no a marketingová stratégia je založená na nových produktoch a ponúke niečo nového každú sezónu. Argument je, že ak by to tak nebolo, tak by to stalo pracovné miesto. No ale ja sa ešte stále pýtam, aké hodnotenie vykonala komisia, ako hodnotí dnes dopady na zamestnanosť. Uspokojíme sa so súčasným stavom a alebo so súčasným stavom budeme dodržiavať zákon a ten zákon, zákaz vstúpi do platnosti? Dobre. Dobre, ďakujem. Nemusíte sa ospravedlňovať, Korin. Nemusí niekto vedieť, e, že keď sa hovorí o kozmetike, nemá to napísané na čele. Ja som bola začiatkom 90. rokov spre, spravodajkňou pre šiestu novelizáciu a neskôr pre siedmu. A niektorí z mojich kolegov so mnou trávili noci na zmierovacom konaní a bojovali proti rade. No a všetci, ktorí tak robili, vedia, že súčasná legislatíva um, bola veľmi náročná, bo veľmi náročné boli rokovania. A preto niekoľko stručných poznámok k Sabien a samozrejme aj DG Sanko, ktoré zastupuje. Prvá vec o tom, že vždy, keď eh, píšete nejaké správy, tak eh, my sa zaoberáme zákon, zákony a legislatívou. No a tu sa hovorí v článku 4, odsek 2 a 2.1 veľmi jasne, v vzťahu k testom na zvieratách eh, k toxicite reproduktívnej, eh, k toxicite a ďalším, ktoré, ktoré zatiaľ nie sú eh, žiadne zvažovania, tak implementácia článku 1 a 1b musí byť obmedzená 10 rokov po vstupe do platnosti v roku 2003, takže teraz hovoríme o roku 2013. Sabín, ujasníme si jednu vec. Hovoríme o troch testoch a nie je veľmi jasné, nehovoríme o karcinogénnosti a nehovoríme o citlivosti, citlivosti pokožky. No a o, to vplyv na pokožku sme som si úplne istá, už pred 15 rokmi sme si boli istí, že nebudeme potrebovať testovanie na zvieratách. Priemysel to už hovoril. A pre tých, ktorí to nebolo také jasné, tak aby to bolo jasné, žiadne, žiadne testy na živočí, ktoré využité pre na kozmetiku neboli validované. Nikto nevie, či zvier- účinok na zvieratá je podobným uh, účinku na človeku. Všetky zvieratá bez ohľadu na druh nikto nepreukázal, že ich reakcie sú podobné. Na to netreba nesmieme zabúdať, takže ja celkom jednoznačne nesúhlasím, že pre tie dva testy pre, na karcinogénosť a vplyv na pokožku sa neuplatňuje dátum 2009 a že vy môžete pokračovať do roku 2013, to je poprvé. Ďalej, trochu ma prekvapilo, že vy ste taká úprimná a povedali ste, že teraz skúmate, čo sa stane, ak nebudú existovať alternatívy, hlavne pre toxikokinetiku. O tom sa hovorí najviac. A to sa týka aj toxicity a reproduktívnej toxicity, pretože pri tvorbe legislatívy, KRIS, tí, ktorí tu boli, vedia, že vtedy hovorili, že a vtedy odborníci povedali, že sa nám to v následujúcich troch rokoch nepodarí. A dali sme im výnimku. A ja nechcem obviňovať priemysel. Mm, veľmi dlho som aktívna e, v partnerstve medzi komisiou, parlamentom a priemyslom, aby sme bojovali proti, alebo znižovali e, počet testov na zvieratách. No ale už teraz sa mi už hľadáte spôsob, ako predlžiť a oddialiť tú lehotu. A keď e, v roku 2013 začnete s legislatívnym návrhom a to bude v spolurozhodovaní. Ja môžem povedať len jednu vec, ja nebudem spravodajkňou, ale 2014, tesne pred voľbami, prídete s niečím podobným, čo sa pripravuje viac ako 20, ako 20 rokov a máme rovnaké argumenty. To, čo práve povedal Chris, to nie je kritika teraz, to už som počula pred 20, 15, 12, 10 a 8 rokmi. No a samozrejme má pravdu. Je to stále aktuálne a stále to pravdivé. A vy budete skutočne roztrhaní na kúsky len pár mesiacov pred voľbami v otázkach pohody zvierat. No a ja vás môžem len varovať ja som pragmatická, ja mám vždy pragmatický prístup, ja som si e, prečítal, čo ste napísali členským štátom na štvrtej strane, na strane 8. Ja som si prečítala všetko, čo ste tu mali. Ale musím povedať, že je jasné, že čo sa týka množstva testov, na no to ani nemyslíte, aby ste ich počítali, aby ste pokračovali oni mm, sa musia pomaly e, prestať používať od minulého roku. No a skutočne buďte opatrní, e, keď budete mm, meniť jednu novelizáciu, ale ho to 2013, pretože stane sa jedno. Všetci to vieme. Pre akékoľvek ďalšie prvky. Nie je ich tak veľa. Pre akékoľvek e, nové prvky zloženia bieriacej zubnej pasty alebo nový deodorant, ktorý nás udrží bez potu na celý týždeň. No nedá sa uviesť a vy, vy, nový produkt pre ten cieno a potom sa budú musieť nájsť alternatívy, alebo inak sa neuvede ten produkt na trh. A ja si nemyslím, že to bude mať nejaký veľký dopad, pretože v podstate na trhu je už takmer všetko otestované a ja vás môžem len varovať, aby ste menili tú lehotu. Ja pochybujem, že niekto sa bude zaoberať tým, či to bude marec, apríl alebo maj, ale je to 2013. Ale keď nie, tak politický dopad, a už si to všímam teraz, niektorí z kolegov zatiaľ nie, ja už teraz zostávam listy, ale stane sa to všetkým ale e, ľudia, ktorí nie sú tu tak dlho ako ja, e, tak prvý legislatívny akt, ten druhý bol trošku krajší, tak e, domov do schránky som dostal viac ako 24 tisíc listov. Nebola som poštári ma nemali veľmi radi, no a vy budete na tom podobne. Len pár mesiacov pred voľbami. Skutočne musíme sa tomu vyhnúť. Máme legislatívu, všetci za to bojovali veľmi tvrdo, priemysel súhlasí. Priemysel súhlasí s tým, že je to štedré, že dostávame tieto dodatočné roky a tak to je. To je vlastne všetko. Ďakujem pekne. Tak, týmto by sme to ukončili. A ešte kolega, áno, ja v mene uh, e, mojej kolegov absolútne nesúhlasím s tým, čo tu predložila spravodajky. Ja by som chcel vyzvať, aby sa k tej úlohe postavila ináč, pretože môže nájsť kvalifikovanú väčšinu, ktorá bude rešpektovať tieto lehoty. Pokiaľ ide o E, vedecké pokusy na zvieratách a ich dopad na, na ľudské zdravie, to je niečo iné. Pretože to je trošku také povrchné. Veľmi dobre vieme súhlasiť, že by mali by vlastne tieto testy byť zastavené s tým, že sa to všetko, dodrží všetky tieto dátumy zákazu. Avšak iná otázka, ktorá sa týka, ktorá je nevyhnutná. Čiže všetci súhlasíme s tým, v, tomto, v tejto sále, že je to nevyhnuté. Ja súhlasím so spravodajkyňou to, že sú tu e, postoje, ktoré sa zmenia, teda na základe dohod, ktoré už boli dohodnuté, mohli byť e, akými si nepeknými stralami, ako aj normy, ktoré sme nedávno schválili v parlamente. Čiže sú tu častokrát výhrážky alebo hádavky zo strany našich kolegov, hlavne keď ideme o ľudské zdravie. Takže úprimne, teraz hovoríme o kozmetických produktoch a možno to nie je to najdôležitejšie pre záchranu ľudských životov. Takže tieto pojmy, tak ako povedala spravodajkyňa, by nemali byť eh, meniteľné. Filip Živel. Ďakujem pekne a teraz Filip Živan. Ďakujem pekne, pani predsednička. V tomto stave diskusie ja sa domnievam, že tu máme dve priority, ktoré nemôžeme strácať zo zreteľa. Poprvé, a to je teda tá priorita všetkých, je to, že musíme zabezpečiť bezpečnosť spotrebiteľov predovšetkým. Nemôžeme čeliť jednému, jedného dňa takej situácii, tomu, že pretože bola nariadená alternatívna metóda, aj keď nebola úplne zvládnutá, že nejaký produkt, ktorý bol uvedený na trh, by mohol sa stať nebezpečným. Alternatívne metódy sa ešte stále len vyvíjajú, ale vieme dobre, vieme v súčasnosti, že ešte nie sú špičkové. A veľmi ťažko môžeme povedať, že my dodržiavame tú lehotu, pretože to bolo tak povedané, aj keď v praxi tieto alternatívne metódy ešte nie sú pripravené. Nevidím tu nikoho, kto by išiel pred spotrebiteľom a povedal by, že máme tu teda metódu, ktorá je ako hodnotiaca metóda trošku horšia, ale musíme ju aplikovať, lebo prívodky. V prvom rade dôležité je zdravie spotrebiteľov. A e, tvrdiť, do nekonečna, že tie pokusy na zvieratách eh, in vivo alebo in vitro nie sú reprezentatívnymi, eh, keď ide o eh, človeka. Na to sa môžeme vykašľať. Vieme, aký je rozdiel medzi druhmi. Je to platné pre kozmetický priemysel, ako aj pre farmaceutický priemysel. A pokusy v laboratóriách neviem, či nám môžu v súčasnosti uvožniť, nám mm, mm, umožňujú tomu, aby sme sa čo najviac e, tejto realite priblížili. Môžu nám vlastne umožniť sa e, dožiť e, do zajtrajška s tým, že a nemôžeme teda ísť tým smerom, že ponecháme tie staré pokusy bokom, ale alternatívne metódy zatiaľ nie sú ešte dobre zvládnuté, takže pozor. Nehovorme spoločne, že chceme teda dodržať tie lehoty, pretože sme sa rozhodli ich dodržať za cenu bezpečnosti e, našich spotrebiteľov. A po druhé, myslím, že e, aj keď to nikto ešte nepovedal, musíme si to pripomenúť, kozmetický priemysel je európskym kvitnúcim priemyslom a my nemôžeme negovať to, že je to tvorba, tvorí bohatstvo pre Európu. A keď im nariadíme nejaké prísne normy, tým zaťažíme európsky priemysel a potom nie, európsky priemysel samozrejme to využije. My chceme eh, presadzovať eh, rast priemyslu a keď mm, normy sú prísne, tak tým pádom ako keby sme vlastne poskytli obrovský dar a výhodu neeurópskemu priemyslu. Takže neviem, kde presne je pravda, ale predtým, než eh, skočíme na druhú stranu 2013-2013 nesmieme stále opakovať. Domnievam sa, že nesmieme strácať zo zreteľa tieto dva dôležité prvky, a to je ochrana e, spotrebiteľov a takisto ochrana európskeho priemyslu, ktorý nemôže e, byť zaťažený na úkor priemyslu, ktorý nebude zaťažený takými istými prísnymi normami ako priemysel v Európe. Pani Rodbenerk. Ďakujem pekne. Ešte niekoľko faktov pre kolegov, ktorí sa možno budú zaoberať touto témou. Poprvé, hovoríme o lehote ktoré sú, ktorý súvisí s externým zákonodárstvom, čiže niečo podobné, ako sa odohráva vo Francúzsku v súvislosti e, s dôchodkovou reformou. Kto to chce meniť, môže sa pokúsiť, ale musí to presadiť s absolútnou väčšinou v Európskom parlamente. To je prvá vec. My sme si to v žiadnom prípade neuľahčili, pokiaľ ide o zákonodárstvo. Oslovili sme, oslovili sme napríklad aj francúzsky kozmetický priemysel. L'Oreal je veľmi triezvý a Samozrejme, že chcú riešenie, ktoré by bolo legitímne pre problémy, ktoré vzniknú, ak teda nebudú môcť realizovať určité testy. Otázka, je, či existujú alternatívy, že teda, či existujú ďalšie metódy in vitro, alebo že sa látka nebude môcť uskutočniť každému z nás. Eh, by som odporuč, odporúčala, aby ste to povedali vašim voličom. Keď to vy poviete eh, vašim voličom vo Francúzsku, <laughs> no som zvedavá, čo povedia, ale ja poznám tú odpoveď, čo asi vaši voliči odpovedia. No a pokiaľ ide o tú triezvu otázku mm, Kibono, takže komu to poslúži, 21 rokov som poslankyňou Európskeho parlamentu a participujem na ochrane spotrebiteľa. Nemusíte vysvetľovať, aké je to dôležité. Čiže chcem povedať, že vám odporúčam jednu vec. Môžeme nechať eh, spotrebiteľov rozhodovať. Tak to bolo v prípade cigariet. Napíšeme deodorant eh, alebo rúž, napíšeme tam že tu bol test na základe pokusu so zvieratami a spotrebiteľ rozhodne a môžeme teda tušiť, ako to bude. Jednoducho nebudú výrobok kupovať, kúpia si iný alternatívny, pretože bude mať, budú mať 100 rôznych zubných pás, také tam budú tri, ktoré vznikli na základe pokusov so zvieratami, kúpia si inú zubnú pastu alebo parfém. Uh, No a pokiaľ ide o vplyv na európsky priemysel a na iný priemysel ako európsky, v 18-20 rokov eh, som hovoril z CTFA, to je eh, strešná organizácia kozmetického priemyslu v Spojených štátoch. Zákonodárstvo, ktoré my robíme tu, samozrejme platí pre každého výrobcu mimo Európy. To znamená, keď my robíme zákonodárstvo, E, e, bude to e, platiť napríklad aj pre firmu Klinik. Čiže keď si zoberiete dnes do rúk kozmetický výrobok, pri všetkých výrobkoch, ktoré majú dlhšiu trvanlivosť ako 28 mesiacov, musí to tam byť napísané na tomto výrobku. V prípade kozmetických výrobkov musí byť napísaný dátum, čiže dokedy ten výrobok vydrží ak je to viac ako tých 30 mesiacov, tak to musí byť otvorené balenie, kde sa e, kde je napísané 6, 9 alebo 12. No a to signalizuje, ako dlho vydrží tento výrobok, keď sa otvorí. Takže to je informácia pre spotrebiteľov amerických priemysel sa s nami dlho vadil, pretože vedeli, že o čo my rozhodne bude platiť aj v Spojených štátoch čo vôbec nie je znevýhodnený náš európsky priemysel. Čiže vieme, čo rozhodujeme, je to predsa len priemyselná politika, je to v oblasti potravín a tak ďalej. Som presvedčená, o tom, že sa musíme držať tých líny, pretože v opačnom prípade by sme vôbec nepotrebovali zákonárstvo, mohla by som zostať v Berlíne, vy vo Francúzsku alebo niekde inde. Keby bolo zákonárstvo fakultatívne, tak by sme tu nemuseli sedieť. Čiže ja som povedala, že to je siedma zmena, ktorú máme na stole a platí pre mňa ako právničku, ako poslankyňu. Je to moje kredo, takisto ako každý iný zákon ktorý príjmeme. V parlamente je tam lehota, ktorú musíme dodržať. Keď chceme túto lehotu zmeniť, no tak ju zmením Pani Lekrenier to navrhla, že teda uvažujete o tom, že prídete s novým návrhom. A tento návrh musí prejsť dvomi čítaniami. Ja chcem vám len povedať no, príjemnú zábavu Dvakrát som participovala a tretíkrát, krátko pred voľbami do Európskeho parlamentu, no to nie je najre, najlepšia cesta, ktorou sa môžeme uberať. Ďakujem. Madame Soulier. Ďakujem pekne, pani Soulier. A veľmi rýchlo ešte pán Živen. Potom poprosím sa aby... Eh, pani, eh, táto diskusia ukazuje, že sme, že sa nachádzame medzi dvoma mlinskými kameňmi. Na jednej strane je to ochrana eh, spotrebiteľov a takisto aj ochrana zvierat. Takže ja by som vám chcela povedať, že buďme ostražití, aby sme nedolokalizovali tieto testy na zvieratách do krajín, kde utrpenie zvierat je ľuďom ľahostajné. Tuto by sme mali nájsť naozaj rovnováhu, tú správnu rovnováhu. Viem, že to nebude ľahké a ja by som bola rada, keby sme si vypočuli a zohľadnili obidve strany. Monsieur Juvin. Pán Juvin. Áno, len aby som odpovedal našej eh, kolegyni. Je to téma, ktorá je veľmi zložitá a chcela by, chcel by som k nej pristúpiť naozaj pragmatickým spôsobom a nie ideologickým eh, spôsobom. Vy ste pripomenuli, že ste právnička a takovej eh, poslankyne, ja som teda lekár a poslanec. A je pravda, že možno mám trošku menej právnický prístup ako vy a možno prirodzene viac som znepokojený, nehovorím, že vy nie ste znepokojená, ale znepokojený tým e, lekársko-vedeckým aspektom aplikácie týchto testov. To nemusíte nám rozprávať príhody, keď vtedy, keď budeme rozhodovať v roku 2013, keď to bude rok 2013, tie alternatívne metódy nebudú pripravené, tak nebudú pripravené. Ako nemusíte nám hovoriť, že to nebude pripravené a tak ďalej. Tak ako to povedala Katrin Surie, bude to delokalizované potom niekde inde, tieto testy. A európsky priemysel bude tým pádom postihnutý. My sa nachádzame v takej svete, kde nie je, ktorý nie je spravodlivý. Určite, že tieto testy musia byť nahradené, avšak ak sa to nebude dať spraviť, tak my to tu nerozhodneme, ak tieto testy nebudú adaptované. Pán Berla to má slovo. Áno, ja by som chcel vyzvať mojich kolegov, Eh, na eh, súlad a na uvedomenie eh, tých dôsledkov niektorých našich rozhodnutí. Už som povedal, že aplikácia zákazu bude samozrejme mať za následok prenos týchto testov na, do iných krajín mimo územia EÚ. Aby sme zabezpečili súlad, ja som presvedčený o potrebe zabezpečiť hlavne zdravie občanov, ľudských bytostí. Ale vychádzame z, tých, z toho konštatovania, že budeme musieť reagovať na tento nárast e, osvety, pokiaľ ide o blahobyt zvierat. Ak chceme zabezpečiť teda súlad s našimi tvrdeniami, musíme naozaj ponechať zákaz testov na zvieratách, pokiaľ ide o kozmetické výrobky Takže pozor, pretože aj kozmetické výrobky môžu spôsobiť eh, vážne dôsledky, negatívne dôsledky na zdravie ľudí. Treba si toto uvedomiť. Okrem tohto hovoríme, že v poriadku, teraz keď chceme zareagovať na tento nárast osvety, pokiaľ ide o dobre životné podmienky zvierat, nejde o to, že chceme im to zhoršiť v Európe, ale musíme zakázať využitie uvádzanie na trh, import produktov, ktoré pochádzajú z pokusov na zvieratách v iných priemysloch mimo územia Európy. Toto by sme mali zosúľadiť, pretože ak bez toho, aby sme v Európe zakázali tieto pokusy a zatiaľ čo e, v Európe teda ponecháme prichádzať produkty na náš trh, ktoré pochádzajú z iných krajín, z krajín, kde je, sú tieto testy na zvieratách povolené. Prvé odôvodnenie nie, bolo toto, pretože toto sa už stáva, vidíte to. My častokrát musíme konkurovať iným podnikom, teraz ide mimo tejto otázky, otázky o kozmetických výrobkov častokrát musia konkurovať na globalizovanom trhu iným výrobcom a častokrát je to s krajinami, ktoré nemajú tie isté prísne normy ako Európa. Nemajú to ten istý rešpekt voči právam zamestnancov, alebo nemajú také isté normy, pokiaľ ide o ochranu životného prostredia. A, prich- a, a importujú práve svoje výrobky, ktoré, idú, ktoré pochádzajú z nekalej hospodárskej súťaže a tým pádom ničia a potapajú európske podniky. Takže ak by sme chceli tú, ten, túto kauzu bránenia života e, zvierat, tak by sme sa mali vybrať inou cestou ako len cestou obyčajného zákusu, pokusu na zvierat. Ale mali by sme zakázať v Európe takisto uvádzanie na trh takýchto produktov, ktoré pochádzajú z iných krajín sveta a ktoré sú oveľa konkurencieschopnejšie kvôli tomu. Takže preto by sme to mali prehodnotiť vhodným spôsobom nie som znepokojený, pokiaľ ide o tie maily, ktoré prichádzajú, pretože tie manifestácie to sme mali už pri prijati iných záležitostí v parlamente ohľadom tej dôležitej normy, ktorá sa týkala ochrany zvierat používaných na vedecké účely. Niektoré subjekty využili túto situáciu na liberalizáciu svojich produktov. To vôbec nebolo správne. Riešenie do našich eh, mailových schránok prišli tisícky mailov zo strany pár eh, subjektov, ktoré boli organizované, aby sme videli, že sú milióny a ktorí nás dokonca ohrazovali na živote, ako aj našich rodinných príslušníkov. Toto nie je akceptovateľné. A keď e, sa chceme pozrieť na veci objektívnejšie, tak bolo by lepšie sa rozhodovať na základe pragmatickosti, nie emotívnosti. Takže myslím si, že je dôležité, aby sme čo najvážnejšie pristúpili k tejto veci, aby sme privilegovali ochranu zdravia osôb, pretože toto je tá potreba, aby sme zareagovali tiež ale aj na čoraz väčšiu osvetu v oblasti ochrany života zvieratá, teraz pán Chrise Davis a potom naozaj už končíme. Think... Ďakujem pekne. Ja myslím, že niektorí si nevy počuli zastupkyňu komisie, ktorá povedala, že je absolútny zákaz absolútny zákaz produktov, ktoré boli testovaní na zvieratách. To nie je diskusia o tom, e, či áno alebo nie. Nie, je tu zákaz všade na svete. E, v 97. liberistická vláda jedna z prvých vecí, ktoré urobila po voľbe, bol zákaz testovania na zvieratách e, vo Veľkej Británii. No ale testy sa potom presunuli do Francúzska. No a ak chceme vyriešiť ten problém e, efektívne, tak sa musí vyriešiť na európskej úrovni. No a je tu lehota a je tu absolútny zákaz testovania na zvieratách a uvádzania, pro, kozme, uvádzania produktov na trh, ktoré boli testované na zvieratách. No a niektorí z vás ešte nevedia, nevedia. Niektorí, ktorí podniky sú veľmi, veľmi ignorujú verejnú mienku. Bola to skutočne obrovská zmena. Niektorí hm, zo staršej generácie možno boli trochu no ale priemysel veľmi konštruktívne spolupracuje s MVOčkami, s hm, vecami a tak ďalej. Možno niekto si túto zmenu nevšimol. A následkom toho testy alebo alternatívne testy sa neustále rozvíjajú. Ešte nie sú všetky validované, ale veda veľmi postúpila, odkedy bola, boli tieto legislatívne akty zavedené. Avšak my sme všetci vedeli, že sú tu niektoré testy, že bude ťažké nájsť niektoré alternatívy. No a komisia nás teraz varuje, že sa blíži eh, lehota. No a sú niektorí, ja som na rovnakej strane ako Dagmar Berend, ktorí tvrdia, že sme to vedeli, ale ešte stále máme svoje stanovisko, že po roku 2013 nemôžeme povoliť eh, vývoj nových produktov s použitím testov na zvieratách. Ale alternatíva, ako by sme mohli vyhrať, je, že ktorá by mohla vyhrať, že umožníme marketing produktov, ale musí byť na nich uvedené, že to bolo testované na zvieratách. A uvidíme, ako sa rozhodnú spotrebitelia. Je to možná alternatíva, uvidíme, ako sa rozhodne priemysel a dá to aj možnosť výberu spotrebiteľom. Takže v budúcich rokoch vyriešime niektoré veci podobne ako pred niekoľkými rokmi. No a v súčasnosti platí dobrá legislatíva, ešte stále má možnosť podporovať eh, alternatívne metódy testovania, ale mňa by zaujímalo, keby nám komisia povedala, aká je pravdepodobnosť eh, v dohľadnej budúcnosti, budúcnosti aký je, aká je možnosť rozvoja alternatívnych testovanie na zvieratách. No a To je zatiaľ všetko. Ďakujem. No a ja navrhujem, že teraz eh, ukončíme pani Lekrenie. Nech sa vám páči, môžete stručne eh, odpovedať na túto tému. Oui, merci, madame le président. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Takže najprv k technickej správe, o ktorej sa tu hovorilo mala by tam byť zmapovaná, zmapovaná situácia v súvislosti s alternatívnymi metódami. Čiže pokiaľ ide o ten zákaz v roku 2013, táto technická správa by mala prezentovať čo najtriezvejší pohľad na skutočnosť. Poverili sme odborníkov, ktorí zastupujú jednotlivé vlády, ďalej EMAIL. A vy teda vypracovali tento návrh správy, ktorá je otvorená na verejnú konzultáciu. Správa ešte ukončená nie je. Budeme brať do úvaj komentáre, ktoré odznejú. A táto správa bude ukončená do konca tohto roka. Aké sú predbežné výsledky tejto správy? skutočnosti keby sme mali použiť harmonogram pokusov, kde budú alternatívne metódy, vidíme, že hlavne pri citlivosti pokožky v rokoch do roku 2019 by sme mohli mať alternatívne metódy, ktoré by nahradili pokusy so zvieratami. Potom bude toxikocinetika, ktorú teda budú prehodnocovať eh, vedci, aby teda zvážili, či je možné to nahradiť eh, alternatívne metódy a potom reproduktívna toxicita, kde budeme potrebovať viac ako 10 rokov. A nakoniec eh, toxicita pri opakovaných dávkach a karcinogéne účinky, kde experti nemohli ešte nám poskytnúť e, ich e, prehodnotenie, koľko to bude trvať. Takže to sú tie technicko-vedecké údaje, ktoré sme obdržali e, zo strany všetkých expertov a toto je výsledok, ktorý bude ešte upravený na základe tých pripomienok, ktoré dostaneme pre naše konzultácie. Túto správu samozrejme budeme môcť prísť odprezentovať, ako náhle bude ukončená aj na váš výbor. Takže toto je právna, teraz právna situácia. E, v súčasnosti nemôžeme teraz diskutovať o možnosti e, v spoločenstve robiť pokusy na zvieratách na kozmetické účely. To už je zakázané od roku 2004 a úplne teda časti a od roku 2009 úplne. Čiže v spoločenstve nemôžeme e, tieto testy prevádzať. Teraz otázka je, či budeme môcť uvádzať na trh v spoločenstve tie produkty, ktoré boli testované na zvieratách mimo územia EÚ. A z veľkej časti týchto testov to už je zakázané a zostávajú nám ešte tri testy, ktoré sú spomenuté v smernici na rok 2013, kde je to ešte možné. A pokiaľ ide o aspekt uvádzania na trh a týchto testov smernica necháva ešte otvorené dvere. Povedali sme, že ak budeme konštatovať v roku 2011, e, že neexistujú tieto alternatívne metódy, tá komisia bude môcť predložiť iný návrh a tento návrh samozrejme bude musieť byť e, schválený v procese spolurozhodovania. V každom prípade budeme musieť e, tento návrh predložiť v roku 2011, aby mohol byť ukončený alebo schválený v rámci procesu spolurozhodovania do roku 2013. V súčasnosti sme ešte neprijali žiadne rozhodnutie v tomto zmysle a Momentálne pripravujeme dopadovú štúdiu, ktorá bude zohľadňovať všetky aspekty problému. Čiže blahobyt zvierat alebo dobré životné podmienky zvierat. Nie len teda e, počet tých e, zvierat, ktorých sa to týka, ale aj e, stimulácia k alternatívnemu výskumu. Vychádza z legislatívy, potom dopad na spotrebiteľov. Tu hovoríme o treba vývoji nových produktov, nejde o už existujúce produkty, pretože vieme, že pre niektoré látky, ktoré sú teraz povolené používať v kozmetických výrobkoch, pretože máme pochybnosti, pretože veda a výskum sa vyvíja. To bol napríklad prípad pre všetky stratégie pre uh, kapilárne alebo vlasové produkty, pretože mali sme pochybnosti o ich uh, účinkoch. Potom tam máme schopnosti teda kozmetického priemyslu, potom dopady na stredná malé podniky, potom dopady na zamestnanosť a dopady na obchod, pretože je to situácia, ktorá samozrejme sa týka aj medzinárodnej scény. Našim cieľom je teda prehodnotiť tieto rôzne dopady, aby sme mohli mať presné informácie o dopadoch nášho rozhodnutia. Akékoľvek bude toto rozhodnutie, pretože ešte sme nič nerozhodli, ale akékoľvek bude toto prijaté rozhodnutie, budeme dopredu vedieť, aké by boli jeho dopady a budeme môcť prevziať len zodpovednosť a reagovať na ne. Ďakujem pekne, pani spravodajkyňa, hovorí pani predsedníčka a myslím, že budeme mať ešte príležitosť na to aj v nasledujúcich rokoch sa k tejto otázke vrátiť. Teraz by som vám chcela navrhnúť, aby sme prešli k predchádzajúcemu bodu na programe schôdze bod číslo 8, správa o vhodnosti a uskutočniteľnosti predloženia legislatívneho návrhu, ktorým sa Európska, Európskemu úradu pre bezpečnosť potravín umožňuje vyberať poplatky. Teraz by som odovzdala slovo pánovi Bernardovi van Gutenu, eh, zástupcovi riaditeľa Digisanko. Thank you, uh, Mr. Chairman. I'm happy to be able to... Ďakujem pekne. A som veľmi rád, že vám môžem stručne predstaviť správu, ktorá prijala, ktorú prijala komisia minulý mesiac v súvislosti s poplatkami, ktoré vyberá Európsky úrad pre bezpečnosť potravín. Je dôležité, aby sme poznali názory poslancov, je sa aj veľmi dôležitá a z tohto hľadiska je aj správa veľmi dôležitá. Musím uznať, že túto správu sme mali predstaviť už pred 5 rokmi. Nemohli sme tak urobiť, pretože sme potrebovali čas na to, aby sa začala svoju činnosť, aby sme mohli zhodnotiť všetky aktivity. Od čias vytvorenia EFSA nadobudla EFSA ďalšie zdroje, ďalšie kompetencie. Potrebovali sme viac času na to, aby sme presne zhodnotili, ako by mohli fungovať poplatky pre EFSU. Samozrejme, že narastá počet žiadostí v dôsledku novej legislatívy a skúsenosti poukázali na to, že zložky, ktoré pripravujú žiadatelia, nie sú vždy dobré. E, sa prešla fázou stabilizácie, aby som to tak predstavil. 31% rozpočtu FC sa sústreďuje na riešenie žiadostí. Pred tromi rokmi to bolo 50 Je dobré, aby existoval systém poplatkov, ktoré bude vyberať EFSA. My sme uskutočnili konzultácie nielen s EFSA, ale s členskými štátmi a so zainteresovanými stranami, aby sme zistili, ako by to mohlo fungovať. Hlavným záverom správy budem stručný. Budeme mať viac času na diskusiu. Zistilo sa, že bolo veľmi zložité zaviesť systém poplatkov v oblasti potravinárskej legislatívy Európskej únie. A preto sme sa rozhodli uskutočniť dopadovú štúdiu. V našej správe sme zdôraznili štyri možnosti, ktoré by mohli tvoriť východisko, preto aby sme sa touto otázkou zaoberali. Poprvé paušálny poplatok pre všetky žiadosti. Druhá možnosť druhá možnosť poplatkov, potom tretia možnosť, aby existovali poplatky súvisiace s danou látkou či látkami. A to by sa napríklad vzťahovalo na prípady, kedy kto má povolenie na určitý výrobok a štvrtá možnosť, status quo, to znamená, nezaviedli by sme žiadne poplatky. To sú teda štyri možnosti, ktoré vyplynuli z konzultácií so zainteresovanými stranami. Existujú však rôzne iné alternatívy, ktoré by sa mohli rozvinúť v priebehu našej ďalšej práce v priebehu realizácie dopadovej štúdie. Ako som už povedala, je tu možnosť odstupňovaného poplatku pre žiadateľov, čiže to by sme mali zvažovať ďalej. Viete, aká zložitá je oblasť potravinárskeho priemyslu. Žiadosti sú veľmi rôzne. Máme geneticky modifikované organizmy. Všetci poznáte tento systém. Máme celý rád ďalších žiadostí, ako napríklad prísady do krmív alebo prídavné látky do potravín. Systém v potravinárskom priemysle je rozdielný, teda je iný ako v prípade liečiv, čiže tu existuje iný systém povoľovania. Ďalšia otázka. Rozpočet. Mali by sme samozrejme zvážiť to, že rozpočet si je momentálne stabilný, a zmeny by viedli ku nestabilite rozpočtu. Na to musíme myslieť teda v chvíli, kedy budeme diskutovať o rôznych možnostiach. V priebehu hodnotenia dopadov to ešte prediskutujeme, existujú tu rôzne možnosti bude ťažké jasne definovať a zhodnotiť tieto poplatky pre špecifické povolenia, špecifické žiadosti kvôli rôznym aspektom travinárskeho a krmovinárskeho priemyslu. Chceme si vypočuť vaše názory, Chceme si vypočuť názory rôznych zainteresovaných strán a chceme pouvažovať o tom, ako by sme mohli v budúcnosti uskutočniť detaľnejšie dopadové skúšky a potom e, kolegnú. Ďakujem pekne, otvorím diskusiu, ale drahí kolegovia, poprosím vás, ešte máme 4 body na programe schôdze do konca, takže poprosím vás 20 minút na každú tému, takže každý príspevok 2-3 minúty viac. Nie, pani Rodbener, vy ste požiadali o slovo. Ďakujem pekne, myslím si, že správa je dobrá, bola som vždy veľmi skeptická, pokiaľ išlo poplatky pre EFSU, malo to viac dôvodov, starostlivo som si prečítala, čo je napísané v správe o otázke nezávislosti a poplatkov, takže súhlasím s komisiou. Ja si myslím, že to, čo sme si vypočuli, je v poriadku. MEFSA sa ešte musí uberať dlhou cestou, pokiaľ ide o jasné e, spôsoby, čo pokiaľ ide o jednotlivé otázky, ako je princíp profilaxie. To všetko vieme, videli sme to pri činnosti riadiacej rady. Bolo by dobre, aby sme sa postarili o to, aby sa EFSA bola lepšie informovaná o tom, ako je politická realita. Nemyslím na management, ale myslím na predsedov jednotlivých výborov. Čiže tá zlá reputácia a nespokojnosť s výsledkami EFC, tu boli rôzne tlačové oznámenia, zvláštne výsledky, ktoré viedli k tomu, e, že som si povedala, e, že predsa nechcem, aby sa spájali s, akýsimi, s akýmsi poplatkami Myslím si, že to, čo komisia prezentuje v dokumente, je dobré, súhlasím eh, s súhrnom, súhrnom na strane 13 súhlasím s tým, čo práve povedal predstaviteľ komisie, čiže v súvislosti so zoznamom toho, za čo by sa mohli, toho, za čo by sa mohli poplatky brať. Zastávam názor, že teda ak vôbec budeme tento systém mať. Opcia 3 by bolo najrozumnejšou. Tak, takže súhlasím s týmito závermi a vyčkám, ako to potom konkrétne bude vyzerať. Ďakujem. Slovo. Äh, Ďakujem pekne Ďakujem hlavne preto, že ste tak dlho čakali s týmto bodom, ale nejedla som pralinky a nesedela som na poholke. Od e, rána vediem, teda zúčastňujem sa rokovania, takže z tohto dôvodu by som chcela poukázať na to, že všetky poplatky, ktoré dávame, ktoré dokážem získať pre agentúru, stabilitu príslušnej agentúry podporia. Čiže ne, nebude to rozpočtová nestabilita. Keď sa pozrieme, ako rada v rôznych záležitostiach chce zaobchádzať agentúrou, nie som si istá, že parlament dokáže dodržať danú líniu a bolo by mi milšie, keby sa nám podarilo to, čo my považujeme za, samozr- za samozrejme konkrétne napríklad, e, kde ide o služby, bolo by dobré, keby sa za to platili poplatky. Takže ja osobne túto správu považujem za správnu a všetko, čo potrebovala, povedala Dagmar, to podporujem a myslím si, že to, čo povedala komisia, čiže kde ide o verejný záujem, o hodnotenie toho, čo je našou zodpovednosťou. Čiže je dôležité, aby to európsky rozpočet uhradil. A všetko ostatné zači, sa skrývajú e, napríklad európske podniky. Zastávam názor, že poplatkový systém by adekvátny bol. Ja len verím, že komisia teraz opäť nebude potrebovať viac ako 5 rokov, aby urobila dopadovú skúšku, takže pevne verím, že nebudeme musieť zaviesť rezervy na to, aby sme dostali dopadovú štúdiu, takže pevne verím, že komisia počula, o čom sa hovorilo a že teda bezprostredne potom, ako opustí túto miestnosť na túto dopadovú štúdiu. Ďakujem. Ďakujem. Máme tu ďalších? Nie, nikto už sa nechce k tomu vyjadriť. Chcela by som poprosiť komisiu, aby sa vyjadrila len jedna pripomienka z mojej strany, ktorá je v súlade s tým, čo povedala pani Dagmar Rodbereň a to, že sa snažíme stabilizovať rozpočet agentúry, to je logické, avšak je potrebné zohľadniť aj to, že tento návrh prichádza vo veľmi ťažkej chvíli, kedy veľa otázok si kladieme ohľadom e, správneho chodu a fungovania EFSI a teda, aby určité poplatky, ktoré by mali byť žiadané alebo určitý spôsob poskytovania služieb bol prisúdený na ťarchu EFSE, ako aj treba zohľadniť stanoviska, ktoré tu boli vyjadrené. Takže potrebujeme naozaj sa k tomu vyjadriť. A teraz neviem, či kolega z komisie chce odpovedať ak bude taký láskavý na otázky mojich kolegov. Ďakujem pekne. Vo vzťahu k dopadovej štúdii treba povedať, že to je veľmi dlhý proces a bude to trvať približne rok. Pre všetkých aktérov a všetky implikácie a dopady. No a na záver by som chcel ešte raz dôrazniť, že by bolo veľmi ťažké stanoviť poplatok za každý produkt alebo špecifické produkty, ktoré sa hodnotí. Keď si uvedomíte, že hodnotíme GMO, aditíva alebo bežné látky, ktoré vstupujú do potravinové reťazca, alebo keď súvisíte, si uvedomíte tie zdravotné údaje, ktoré hodnotíme tak Samozrejme, bolo by to veľmi náročné. A rozdielne pre všetky žiadosti a rovnako by to bolo veľmi náročné pre nás stanoviť im nejaký poplatok. Ale vykonáme dopadovú štúdiu a v budúci rok predložíme detaľnejšiu správu prijatú spolu s dopadovým, dopadovou štúdiou a vyhodnotenie dopadov. Ďakujem pekne a t- za a, e, vaše uprestenia a teraz prejdeme k bodu 10 nášho programu schôdze úradné kontroly v členských štátoch v oblasti bezpečnosti potravín, zdravia zvierat a dobrých životných podmienok zvierat a zdravia rastlín. Teraz odovzdám slovo najprv pani, pánovi Pudle, riaditeľovi e, daného oddelenia k predstavení tejto správy. Áno, veľmi pekne ďakujem pani predsednička za to, že ste tam mali príležitosť odprezentovať túto správu. Bude to taká pokorná správa, pretože, taká skromná správa, pretože je to prvá správa, e, kde uplatňujeme e, tento, toto nariadenie, ktoré by malo byť vykonané členským štátom. Prvýkrát je to, je to prvá správa, eh, kde by sme chceli naozaj veľmi skromne k nej len eh, pristúpiť. Mohli ste to skonštatovať. Táto správa je rozdelená na tri časti. Najprv obsahuje zahrnutie kontrol, testov laboratórnych vypracovaných eh, členskými štátmi Ďalej, v druhej časti sa nachádza ju kontroly vykonané našimi kolegami z DG Sanko, ako aj z potravinárskeho úradu. Vykonávajú tieto testy práve v členských štátoch, ako aj v tretich krajinách. A nakoniec je tu e, informá- sú tu informácie z iných zdrojov, z potravinárskeho priemyslu, sú to informácie, ktoré zbierame na stálom výbore pre potravinový reťazec alebo informácie, ktoré zbierame cez e, systém včasného varovania, ktorý riadíme. Táto správa vo svojich e, doplnkoch má ďalšie dva, ďalšie 12 tematických správ, ktoré sú odprezentované komisiou každý rok. Ide o veľmi detailné správy, o správy o testoch ohľadom BSE, e, zónos, čiže e, rôznych chorôb zvierat, pesticidov a tak ďalej. Ale v týchto správach, ktoré chcú e, predložiť zhrnutia kontrol vykonané členským štátmi, by sme chceli vám v nich aj odprezentovať, a to je naša úloha, akési zhrnutie, ktoré je dosť stručné, všetkých kontrol, ktoré boli realizované členským štátom v rámci celého potravinového reťazca, s čím začíname od potravín, ktorým krmíme zvierat, potom blahobyt zvierat, zdravie zvierata a nakoniec zvieraty eh, kontroly um, potravinovom reťazci. Takže žiaľ Bohu, tie informácie, ktoré nám poskytujú členské štáty cez výročné správy, ktoré nám odovstávajú, E, veľmi ťažko teraz môžeme doplniť. My by sme chceli realizovať spoločne s Eurostatom, s oddelením komisie, ktorý sa zaoberá štatistikami, úzko spolupracovať s týmito oddeleniami, s Eurostatom, z členských štátov, aby sme mohli zaviesť taký systém vypracovania elektronických správ, ktorý by mohol ľahko byť poskytnutý, keď chceme porovnať porovnateľné veci. Teraz máme v tom istom košiku tak zemiaky ako aj mrkvu a to veľmi ťažko sa dá zosúľadiť. A z tohto dôvodu teda by e, som sa vrátil do môjho úvodu. Naozaj ide o veľmi skromnú správu, veľmi krátku. My by sme úprimne to chceli zlepšiť, lebo sme presvedčení, že tu máme obrovský počet e, informácií, ktoré môžu byť zaujímavé pre všetky zúčastnené strany, najprv pre vás, Európsky parlament, pre priemysel, ktorý sa zúčastňuje výroby potravinového reťazca, potom pre potravinový reťazec, pretože je potrebné dokázať celému svetomu, ako, naša, ako náš potravinový reťazec je kontrolovaný v rámci Európy. Napríklad veľmi málo ľudí vie, že členské štáty vykonávajú približne 8 000, tisíc testov, prípady choroby šialených kráv. Potom ďalšie sú na, um, ohľadom rezidu pesticídov, viac ako 5000 testov bakre, bakteriologických na potravinách a my by sme chceli zapracovať tieto informácie do uh, správ na, počas budúcich rokov. My už sme začali s touto prácou. Uh, táto práca bude veľmi zdlháva, lebo potrebné je sa e, zosúľadiť a dohodnúť so všetkými vnútroštátnymi orgánmi členských štátov. Je potrebné implementovať e, systém mm, informatických databáz, potom vykonanie kontroly a nakoniec to musíme skompilovať do výročnej správy, čo znamená, že e, to bude pár rokov trvať, kým tieto správy sa stanú e, vynikajúce a že budeme potom aj pyšní konečne vám ich odprezentovať e, v takejto dokonalej forme. Bude to určite trvať dlhšie a z tohto dôvodu my si uvedomujeme, že táto správa nie je dokonalá, Uvedomujeme si, že táto správa môže byť kritiko- kritizovaná, uvedomuje si, že táto správa môže byť vylepšená a budeme na tom pracovať. Snažím sa dodržať ten krátky čas, ktorý ste nám venovali. Ale ešte máte niekoľko minút, hovorí pani predsednička, ak, to je, ak je to potrebné, tak eh, pretože sme získali trošku čas e, pri tom predchádzajúcom prípade, takže môžete si e, tento čas prisvojiť. Veľmi pekne ďakujem, pani predsednička, hovorí rečník. E, E, tie správy členských štátov pre nás sú veľmi dôležitým zdrojom informácií, ktoré sú spojené takisto aj s prácou kontroly našich veterinárov, inšpekcií misií na tých členských štátov. Viete, že všetky správy z misií v členských štátoch alebo v tretich krajinách sú zverejnené na web stránke DG Sanko a každý má k ním prístup, aby ste videli, aká je tá situácia v takej alebo v takej krajine. E, v našom návrhu tu nie je to, nechceme stigmatizovať alebo očiernovať ten alebo ten členský štát, aby sme zistili, ktorý je lepší, ktorý je horší, ktorí sú tí, ktorí sa musia zlepšiť. Nie. Toto nie je našim cieľom ani cieľom našej správy. Toto by bolo predmetom e, správy každého členského štátu a každý si tu môže nájsť, čo si želá. Naopak, v tejto správe by sme chceli ozrejmiť, a to je isté, že sú tu niektoré členské štáty, ktoré sa musia zlepšiť a sú rôzne spôsoby, ako je možné zlepšiť situáciu jednotlivých členských štátov, pokiaľ ide o kontrolu potravinového reťazca. Začneme tými metódami, ktoré sú najjemnejšie. Potom sú tam listy, nátlaky, a ďalšie veci, ktoré môžeme vykonávať proti členským štátom. Druhá úroveň sú e, postupy uplatňovania e, záchrannej klauzuly e, tej členskej štá- tomu členskému štátu alebo tej tretej krajine môžeme uvaliť špecifické podmienky pri kontrolách takého takého produktu a nakoniec najúčinnejším nástrojom pre nás a podľa mňa právne najsilnejším je postup uvalenia pokuty my e, nezaváhame e, pred takýmto spôsobom, pred jeho využitím, pretože v súčasnosti máme približne 90 e, prípadov kde bolo niečo porušené, 65 prípadov, kde nebola transponovaná legislatíva a 24 sú to zásadné prípady, čiže to sú veľké porušenia európskej legislatívy, ktoré by mohli ohroziť buď zdravie rastlín, alebo zdravie zvierat, alebo blahobyt zvierat, alebo bezpečnosť potravín. My využívame tieto rôzne prvky, presvedčovacie spôsoby, dosť silne a presvedčivo, pretože sa domnievame, že všetky členské štáty, akýkoľvek by to bol, viete, že niektoré sú trošku, niektoré trošku zaostávajú, nechcem teraz očierňovať tu nikoho, ale chceme to vykonať tak, že tí, ktorí zaostávajú, aby sa zlepšili a aby dosiahli dostatočnú úroveň bezpečnosti počas celého potravinového reťazca. Chcel by som tiež vypichnúť to, že náš úrad pre potraviny a veterinárstvo vykonáva približne 250 inšpekcií v členských štátoch a v tretich krajinách, ako veľmi dobre viete. Približne polovica sa týka produktov, ktoré dovážame z tretich krajín veľká časť návštev e, aj v týchto tretich krajín je realizovaná, ako aj kontroly pri dovoze týchto e, potravín na hraničných prechodoch, čiže ide o audity priamo v členských štátoch, ale ktoré sa týkajú dova, žaných, e, rastlín, potravín a tak ďalej. Takže my sa si myslíme, že približne 50 týchto návštev je naozaj spojených s našim odobraním sa na územie členských štátov alebo tretich krajín a samozrejme pre tretie krajiny tiež máte prístup eh, k všetkým našim výsledkom. Takže to, stručne to bola prezentácia tejto správy pani predsedkynia. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pani predsedníčka. Teraz odovzdám slovo pani Rodberák. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Keď som včera cestovala do Bruselu, nemyslela som si, že to bude popoludnie e, rod Perentovej. E, takže konštatovala som to s prekvapením a s istou zdržanlivosťou. Takže ako vidíte, súvisí to s mojimi uplynulými, uplynulými činnosťami, takže niekoľko komentárov. Musím povedať, že mm, e, výklad bol diplomatický, tak ako sme na to u neho zvyknutí. Takže ja budem menej diplomatická. Musím priznať, e, e, že ja som si nepozrela správu, o ktorej ste hovorili, ale ja by som si želala, aby v správe tu boli napísané presné čísla. Nechcem sa hrať na detektívku, ale bola by som rada, keby som vedela, koľko kontrol sa uskutočnilo, za akým účelom. A bola by som tiež veľmi eh, rada, keby som sa dozvedela, aké boli informácie, ktoré ste dostali z jednotlivých štátov. Pán Pudle povedal, že nechce poukazovať, ukazovať na niekoho prstom, ale ja si myslím, potravinárske kontroly sú stálým problémom Ehm, máme zákonodárstvo k týmto hygienám, e, hygiene v členských e, štátoch, kde sa hovorí o akých kontrolorov má ísť, čo majú kontrolovať, ale predsa je to niečo, čo členské štáty radšej e, zanedbávajú. Čiže ja by som bol rád, keby sa formulácie neubrali tým pekným smerom, ale rád by som, rada by som si prečítala, kde existujú deficity. Viem si predstaviť, viem si predstaviť región Európskej únie, kde je problém, respektíve regióny, ako je príslušný obsah. Ale rada by som si to prečítala, preto táto správa tu je zaujímavým dokumentom, ale necháva mnohé otázky otvorené, takže by som si želala keby táto správa bola zreteľnejšia, pokiaľ ide o čísla. Pre tých kolegov, ktorí veľa nevidia o potravinárskej kontrole, chcem povedať, že je to veľmi zaujímavý dokument. Ja o tom veľa viem, ale rada by som sa dozvedela viac o týchto detailoch. Čiže koľko kontrol bolo, aké sú správy členských štátov, ktoré krajiny nedodali e, tieto údaje, koľko krajín splňa e, svoje záväzky a aký je e, celkový výsledok, ale môžeme o tom hovoriť aj bilaterálne. Ďakujem pekne pani Rodbereng. Teraz pani Marie Polsen. Tak, fru ordförande och fru Roth Berendt var Ďakujem pekne. Pani Rodberent, ktorá bola spravodajkyňou a ja v tejto záležitosti aj som bola spravodajkyňou pre e, potraviny. Takže veľmi dobre poznám túto záležitosť a je zrejme, že e, správa, ktorú máme pred sebou, ako to povedala pani Rodberena, je veľmi stručná, ale možno, ako tu už komisia povedala, nie je tu možnosť porovnať. Je to len, taký, je to len taká zmeska jablk a hrušiek. Avšak, čo je zásadné pre bezpečnosť potravín, je to, že aby tie kontroly boli realizované, aby to fungovalo, aby tu bola bezpečnosť záruka, že tieto kontroly sa naozaj konali všade v Európe na všetkých úrovniach. Ja som v výbore pre poľnohospodárstvo a celý čas hovoríme o konkurencii zo strany tretich krajín. A to je zásadné pre e, túto diskusiu pre poľnohospodárov, pre potravinársky priemysel, aby tu bola bezpečnosť ktorá je ozajstným e, faktom a zárukou, čiže zlepšiť alebo e, zjednodušiť systém správ, definovať e, otázky, ktoré potrebujú reakciu a odpoveď a zabezpečiť sa si túto reakciu. Toto je zásadný faktor. Potom tu máme ďalšiu otázku, ktorá je pre mňa veľmi dôležitá. Hovorila som o tom už pred šiestimi rokmi a konkrétne ide o to, aby sa vykonávalo aj hodnotenie rizika. E, vidím na e, web stránke, keď e, sa nachádzame teda v reálnom svete, že hodnotenie rizika je niečo veľmi subjektívne. V mojej krajine my sme mohli skonštatovať to, že už nie je možné v súčasnosti, aby ženy piekli koláče domov a odniesli to do kostola a dali si, to aj ska- dali si ich aj s kávou. Ale v čom spočíva to nebezpečenstvo? A keď hovoríme tu o, o pláne číslo 2, to je veľmi dobré, aby sme to zapracovali do správy. A ja by som povedala, že keď sme schváľovali legislatívu o bezpečnosti potravín v roku 2004, e, tak e, tu plál akýsi duch paniky. A ja si myslím, že e, je potrebné sa vrátiť k otázke proteínových potravín alebo potravín nabitých proteín. No, nami, e, pretože je ich nedostatok v Európe. Je potrebné ich produkovať a nie je dobré, aby tu znova prichádzalo ku kanibalizmu v Európe. A samozrejme, že nie je mm, dobré poskytovať e, produkty s proteínmi, so živočišnými e, proteínmi hlavne z ošípaných alebo z hydinie. Naozaj by sme mali používať skôr produkty, ktoré nemajú tieto zložky. Ďakujem. Thank you, Chairman, and thank the Commission. Ďakujem pekne. Ja podporujem pripomienky kolegov. Mohli by sme si vypočuť, ak nie budeme hovoriť o členských štátoch, mali by sme povedať, kde sú tie skutočné problémy ktoré potraviny sú tie problematické. Ja sa... Moje problémy napríklad s kontrolami e, v Írsku sú... Bola tam kontaminácia dioxínom. Čo by sa nestalo, ak by sme mali e, príslušné mm, postupy. No ja sa pýtam, koľko, aký, aký, aká časť nášho systému je len e, papierová záležitosť. A koľko sa skutočne robí v praxi. No a v tým tretím krajinám, o čom hovorila pani Poulsen a kontrolám, máme rovnakú úroveň inšpekcií pre potraviny, ktoré dovážame v porovnaní s potravinami, ktoré sa vyrábajú v EÚ. Možno by bolo dobré mať to zhodnotené, ale chcel zaujímalo Zaujímalo by ma, kde sú tie problematické oblasti. Ďakujem. Ďakujem. Pani Klas. Ďakujem pekne. Téma bezpečnosť potravín je veľmi senzibilnou témou. Táto téma sa nevzťahuje iba na tieto púhé čísla či fakty. Z tohto dôvodu zastávam názor, že by sme nemali zbierať údaje. Je dôležité, aby sme ich obsahovo vyhodnocovali. Ja som to predpokladala, že to tak bude. Chcem sa spýtať zástupcu komisie, ako zabezpečí komisia, ak sa e, bude aplikovať e, pružnosť bude to aj priamo na mieste, to znamená, žiadame pružnosť a na druhej strane úrady potrebujú právnu istotu. Ja som vychádzala e, z toho, e, že obsahovo tiež budeme niečo e, počuť, teda budeme niečo počuť o tejto obsahovej stránke. Ďakujem. D'intervention. Sú tu ešte ďalší, ktorí by sa chceli vyjadriť? Keriton. No, ďakujem pekne, pani predsednička. Nesúhlasím s kolegami, potrebujeme detaľnejšie údaje. Rovnako by som chcel údaje o dopadoch kontrol. Napríklad v lete v jednom z európskych členských štátov, v členských štátov EU, sa No, e, zemiak Amadeo, Amadeo, teda GMO, zemiak sa pestoval a bol umožnený na mm, výsadbu. No, samozrejme, to nie je len zodpovedné čo je to aj spoločnosť, ktorá predáva tie osivá. Takže mňa zaujímajú aj dopady tých kontrol. Ďakujem. Nikto ďalší by sa nechcel vyjadriť. Takže pán Pudle, hlavne tie otázky, ktoré chceli objasniť kolegovia, poprosím vás. Posnažím sa, hovorí zástupca komisie. Euh, Aby som odpovedal pani Rodberen hlavne mm. Eh, ja som odpovedal v tom prvom hodnotení z roku 2007. Eh, bola to len jedna kontrola, avšak eh, na roku 2008 sme to urobili inak, pretože už sme obdržali správu z kontroly za rok 2008. My sme to urobili tak, aby všetci odpovedali. Ale 2007 to bolo prvýkrát, kedy sme skúšali hm, toto vykonať a ako som vám hovorilo v toto nebolo dokonalé a naozaj my sa snažíme teda zlepšiť. By som teraz odpovedal pani Paulsen. Chcel by som naozaj vyjasniť jeden bod, ktorý sa tu neustále opokuje, Ide o ten problém Oh, tých pečených koláčov doma, ktoré sú potom eh, na baza charity poskytované kostolu a tak ďalej. My sme nikdy neriešili tento problém. My sme vylúčili toto z hygienického balíčka na schvál a to sú vnútroštátne orgány, ktoré by mali teraz riešiť tento problém. Čiže ja to nemôžem, ja som tu není kompetentný, aby som vám odpovedal, či je to správne alebo nie. Uh, že e, staré mamy, alebo teda ženy, peču, koláče pre charitatívne účely, na charitatívne akcie, aby potom predávali v <laughs> kostol dokonca muži, áno, pripúšťam, je to zriedkavejšie, ale aj muži, ospravedlňujem sa. Uh, ja som teraz urobil sexuálnu diskrimináciu, jeden prípad, takže to, sa ospravedlňujem <laughs> za to, čo som sa dopustil. Takže toto by malo byť vyriešené na vnútroštátnej úrovni. Naozaj sme to vylúčili, pretože sa domnievame, že vnútroštátne orgány, regionálne alebo miestne orgány sú oveľa kompetentnejšie riešiť takéto otázky a my sme za tieto veci, vám poviem, pretože je potrebné pomôcť kostolom a církvi, už akákoľvek to je. E, viem, že pani Rodbener e, to chápe, my sme nikdy nenavrhli a nenavrhneme, a bude to myslím, že v roku 2011, taký projekt, kde by kanibalizmus zostal. Nikdy sme toto nespravili. Ak to bude nové povolenie pre túto e, múku, tak určite budete o tom informovaní od začiatku a môžem vám povedať, že je to mimo našich návrhov zaviesť znovu kanibalizmus do týchto budúcich e, povolení. Problém dioxínu v Írsku v mese ošípaných. Áno, v tomto bravčovom mese e, Viem, že tento problém zlého využitia alebo použitia, aby sa sušil eh, chlieb s nejakými minerálnymi olejami a tak ďalej, to bolo zistené pretože keby práve na základe týchto kontrol sme to zistili a keby tam neboli kontroly, tak potom to bravčové meso by bolo stále naďalej kontaminované dioxínom a vďaka týmto kontrolám eh, írska vláda spoločne s nami, ale hlavne írska vláda prijala extrémne prísne opatrenie, pretože 6 mesiacov produkcie um, mm, pravčováme sa boli stiahnuté z trhu, ale hovorím, že to bolo práve na základe týchto kontrol zistené. Pokiaľ ide o zemiaky flóra a e, teda geneticky modifikované organizmy, ako náhle sme boli o tom informovaní, hneď sme sa spojili s touto spoločnosťou BASF, aby sme prehodnotili veľkosť tohto problému aby sme zistili, že či sú tu zemiaky, ktoré sú povolené, ktoré sú kontaminované s tými nepovolenými zemiakmi, obidve boli geneticky modifikované, tak tie nepovolené budú zničené a spoločnosť BSF momentálne ničí 200 až 250 tón zemiakov, ktoré boli dopestované hlavne vo Švédsku a tieto zemiaky budú úplne zničené, nebudú dodávané ani do priemyslu, pretože viete, že tieto zemiaky Enflora, eh, ktoré sú geneticky modifikované, nie sú určené na eh, ľudskú spotrebu, ale eh, pre priemysel na výrobu papiera a prípadne ešte je tam podprodukt, ktorý by mohol slúžiť na výživu teda zvierat, takže naozaj veľmi nízke. Percento sa tam síce bolo, ale všetko bude zničené a nedostanú sa do žiadneho priemyselného sektora alebo sektora, ktorý by spadal do potravinového reťazca zvierat. A tu naozaj sme veľmi prísni, úplne spolupracujeme s švedskými orgánmi, ktoré sa nachádzajú na mieste. A nakoniec by som chcel uzavrieť ďalšou reakciou je to, že mnohí ste, sa, ste spomenuli otázku tretich krajín. Produkty z tretich krajín, či už e, pôjde o nevykonanie teda e, kontrol na v e, rizikových tretich krajín. Je pravda, že my sa skôr sústreďujeme na rizikové potraviny, čiže ktoré sú uh, ide o meso, mliečne výrobky, ryby, e, med a tak ďalej, pretože predstavujú oveľa väčšie riziko tak pre e, výživu ľudí ako aj e, zvierat. Takže toto sú podľa nás rizikové potraviny, oveľa viacej kontrol a inšpekcií vykonávame práve v týchto na týchto produktoch v porovnaní s inými produktami, ktoré sú pre nás menej rizikové, ako napríklad cukor. A viete mi, že my importujeme veľa cukru z tretich krajín. No, my si overíme na základe inšpekcií na mieste alebo cez audity členských štátov, či ich kontroly na hraničných prechodoch sú realizované v súlade s európskou legislatívou. A môžeme povedať, že tie produkty, ktoré sú pustené na domáci trh, sú produkty, ktoré sú v súlade s našimi hygienickými e, pravidlami. E, toto môžete zistiť aj v štatistikách e, systému včasného varovania pre stravu a môžem vám povedať, že veľa týchto upozornení sa týka práve produktov, ktoré sú dovážané z tretich krajinách, čo znamená, že členské štáty kontrolujú doznačne produkty z tretich krajín a ak to nie je dostatočné, tak tieto e, produkty sú zaslané späť a odchádzajú naspäť do tretich krajín, do krajín pôvodu alebo do iných tretich krajín, ktoré sú menej škrupulózne ako my. Budeme vypracovať správu na konci roku 2010 ohľadom všetkých týchto kontrol, ktoré sa týkajú dovozu potravín z tretich krajín, ako aj rastlín, ako aj zvierat a potom pri príležitosti diskusie s vami ako aj na ďalších výboroch Európskeho parlamentu sa zamyslíme, ako môžeme posilniť alebo harmonizovať alebo zlepšiť všetky tieto kontroly v tretich krajinách, pretože ešte v súčasnosti sú sektory, ktoré sú menej kontrolované, menej harmonizované. Ide o sektory, ktoré sú menej rizikové, ale my by sme veľmi radi vypracovali štúdiu tripod produkt krajina pôvodu a riziko, aby sme teda stanovili, ktoré riziko a kde e, kontroly na ktorých hraničných prechodoch treba vykonať, v ktorých sektoroch, aby potraviny a riziko e, táto rovnica bola zabezpečená aj EFSO a aby e, tento kritérium sa stalo politickým, nevedeckým kritérium na základe kontrol, ktoré sú implementované mm, tretimi krajinami, krajinami pôvodu, ale viete, že sú niektoré krajiny, tretie krajiny, ktoré sú e, na tej istej úrovni ako my, pokiaľ ide o kontrolu potravín a niektoré oveľa menej. Takže chcem vás len informovať, že na konci tohto roku tak parlament ako aj rada by mali obdržať túto správu komisie ohľadom týchto kontrol vykonaných na rastlinách, e, zvieratách, ako aj potravinách dovázaných z tretich krajín. Ďakujem pekne, pán Pudle. Hovorí pani predsednička. Teraz prejdeme k bodu 11, uznávanie poľnohospodárstva ako strategického odvetvia v súvislosti s potravinovou bezpečnosťou. Máme tu pána Berlata, k spravodajcu výboru požiadaného o stanovisko. Pán Berlato, poprosím vás, aby ste sa uh, teda vyjadrili, odprezentovali nám. Ďakujem pekne, hovorí rečník. Áno, e, potravinová bezpečnosť je veľmi dôležitá požiadavka eh, v rámci Európskeho spoločenstva. Je to súčasťou aj našej európskej politiky skoro na tej istej úrovni ako Ďalšie, máme tu všetky tie oblasti, eh, ktoré už boli spomenuté, teda obsah eh, olova alebo dioxinu alebo ďalších vecí, ktoré naozaj informovali našich spotrebiteľov ohľadom týchto produktov. Takže chcem zúrazniť fakt, že dopyt E, neustále narastá po potravinách a bude narastať, pretože aj svetová populácia narastá o e, do roku 2050 narastie populácia o 40 takže malo by e, zdvojnásobiť sa práve aj dopyt po potravinách. Takže my by sme chceli teraz zareagovať na, to, na túto možnosť, ako môžeme vyberať alebo ako môžeme si zabezpečiť toto privilégium, čiže vyberať si e, e, a nachádzať e, tie najzdravšie a najkvalitnejšie potraviny. Veľmi ťažko môžeme teda tento výber zabezpečiť, keď chceme ušetriť na niektorých produktoch, ako aj na produktoch, ktoré slúžia na našu výživu. Takže uh, My musíme zabezpečiť eh, minimálny štandard eh, bezpečnosti potravín, ako aj kvality eh, vyrobených alebo datestovaných produktoch, pretože bezpečnosť potravín to je právo našich spotrebiteľov. Musíme im dodávať správne informácie napríklad ohľadom vystupovateľnosti produktov a tak ďalej. Polnohospodárska aktivita je, sa častokrát realizuje aj v súlade s ochranou životného prostredia. Nesmieme zabúdať na to, že podnikateľov v oblasti poľnohospodárstva mm, musia ochraňovať životné prostredie len na základe svojej potreby. Kvalita životného prostredia je veľmi dôležitá, je zásadná pre potravinovú bezpečnosť. Hospodárska kríza, ktorej momentálne čelí Európa ako aj e, svet, e, ohrozila poľnohospodársky sektor, ako aj potravinovú bezpečnosť našich občanov, aj napriek rôznym kontrolám, ktoré môžu zabezpečiť overenie tejto situácie. Takže preto som predložil túto správu. Ide o otvorenú správu, otvorený návrh, ktorý eh, by som, o ktorý by som sa chcel podeliť s kolegami. Takisto rád príjmem rôzne pripomienky zo strany kolegov, ktorí by chceli eh, pozorne eh, pristúpiť k tomuto, aby sme mohli prehodnotiť. Ďakujem pekne. Teraz by som začala tieňovým spravodajcom, pán Piriu. <clears throat> Ja som Talian a volám sa Pirillo bez J. Pi, pretože Pirillo to je španielská výslovnosť. Ja som sa za to častokrát, <laughs> že som vždy za to bojovala, aby ma nevolali takto. Prepačte, hovorí pani presednička, budem sa snažiť teda aplikovať toto meno alebo používať toto meno správne. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Ja by som chcel poďakovať eh, kolegovi Berlatovi za jeho správu, pretože ozrejmuje E, veľmi zaujímavú myšlienku. Istota v zabezpečovaní potravín, ako aj e, bezpečnosť potravín, toto sú najväčšie výzvy poľnohospodárstva nie len európskeho, ale globálneho poľnohospodárstva. Takže e, len vtedy to bude zabezpečené, ak, bude prepojené, ak budú tieto dve zložky prepojené. Poľnohospodárska výroba bude neustále narastať, pretože preto potrebujeme naozaj podporiť tento sektor. A musí to ísť v súlade s bezpečnosťou potravín medzi rokom, do roku 2050. Svetová populácia by mala narásť o 7 na 9 miliard obyvateľov a poľnohospodárska, alebo dopyt po potravinách bude narastať hlavne v rýchlo vynarajúcich sa ekonomikách. Tak, ako to bolo stanovené v Európskou organizáciou pre zdravie, treba zabezpečiť bezpečnosť potravín a takisto zabezpečiť dostatočný prísun alebo prístup tak k výžive, ako aj potravinám pre všetkých. Keď ste vypracovali legislatívny návrh v tejto oblasti, bolo potrebné toto zohľadňovať. Avšak e, musíme prijať aj spoločné normy pre e, globálnu bezpečnosť potravín, pretože nie je možné, aby sme zasahovali v tejto oblasti, pretože neexistujú ešte dostatočné štandardy e, nie len eh, na európskom území, ale takisto aj mimo európskeho územia. Musíme si uvedomiť, že ide o globalizovaný trh, v rámci ktorého funguje teda eh, je aj sektor eh, potravín. Nejde tu len o produkt, ale takisto ktorý je dopestovaný mimo územia Európskej únie, ale taký, ktorý je aj spotrebovaný na území Európskej únie. Takže znova sa chcem vrátiť k tým normám mali by sme bojovať proti sociálnemu dumpingu, ktorému je vystavená teraz Európa. Inými slovami, Čiže v novej spoločnej poľnohospodárskej podnike musíme takisto posilniť bezpečnosť potravín, ako je zabezpečiť, aby európsky systém sa snažil posilniť bezpečnosť potravín, ktoré sú konzumované v Európe. Avšak globalizácia spôsobuje aj to, že musíme pritiahnuť pozornosť nie len k finančnej kríze, ktoré teraz zaťažili aj ceny potravín, ktoré majú veľké dopady aj na bezpečnosť potravín. Takže okrem toho sa domnievam, že je potrebné viesť diskusiu v oblasti bezpečnosti potravín v rámci celého potravinného reťazca, pretože toto môže mať dopady aj na životné potre, e, prostredie je potrebné rozvíjať ekologické poľnohospodárstvo, takisto e, na území EÚ ako aj mimo. A takisto zohľadniť tiež klimatické zmeny a ich dopady na poľnohospodárstvo a myslím si, že výskum takisto by mal byť zapracovaný. V tomto zmysle sa domnievam, že by sme mali venovať oveľa väčšiu podporu využívaní biotechnológií, techník, ktoré môžu zabezpečiť oveľa väčšiu bezpečnosť, ale takisto aj znížiť využívanie treba z pesticídov pri pestovaní rastlín, čo by bude mať určite aj pozitívny dopad na životné prostredie. Ďakujem pekne, pán Píriľo. Teraz som to dobre vyslovila, hovorí pani predsednička. Teraz pán Udžias. Merci. Grazie, Corinne. Eh... Moje hodnotenie stanoviska pána Berlota je takéto. Vychádza sa z jeho požiadaviek na integráciu, teda žiadosť o to, aby sme sa zapojili. Je to otvorená správa. Ja si myslím, že by sme mali kolegovi Berlatovi pomôcť, aby tá správa bola bohatšia, tak to urobil pán Pirelo tým, že nám prezentoval svoj názor. V prípade, ak budeme prichádzať s našimi názormi z rôznych politických skupín, teda ja e, hovorím v mene ALDE, teda navrhujeme, aby v tomto materiáli bola e, téma úloha poľnohospodárstva táto téma, ako aj téma životného prostredia, nie je podrobne rozpracovaná v tejto správe. My by sme chceli poukázať na poľnohospodárstvo, ktoré je kompatibilné so životným prostredím ktoré je schopné odrážať ekologické prístupy a súčasne produkovať kvalitné výrobky. A my musíme pochopiť, že kvalita poľnohospodárskej výroby a ochrana životného prostredia idú, tak povediať, z ruka v ruke. Myslím si, že je škoda, že sa v stanovisku neobjavil žiaden odkaz na spoločnú poľnohospodárskú politiku a to by sme tam mali dodať. Podľa môjho názoru tam patrí reforma spoločnej poľnohospodárskej politiky rovnako ako odkaz na pokyny FAO Bolo by dobre uskutočniť niekoľko upresnení, napríklad v odstavci 2. Tam by bolo dobre podať pozmenujúci návrh, ktorý odkazuje na súčasnú hospodárskú krízu, na krízu odvetvia v Európe, ako aj v ostatných častiach sveta. V odstavci 3 sme nedávno schválili dve správy parlamentu, ktoré sa týkali dohôd veľkej distribúcie, tak distribúcie obchodníkov. Bolo to stanovisko QE, my sme sa zaoberali celkom konkrétnymi vecami a mohli by sme odkázať na tento typ argumentov. Teraz sme sa zaoberali touto vyššou distribúciou. Ešte dva body. Myslím si, že by sme mali byť konštruktívni Nestačí mať iba puhý zoznam v bode 7 sú závery týkajúce sa bezpečnosti potravín. Chápem, že to môže byť predmetom rôznych názorov, rôzneho hodnotenia, ale pozmenujúci návrh o úlohe OMG musíme mať. Možno nesúhlasíme všetci, ale ja s tým súhlasím. A ja si myslím, že by bolo dobre, keby sa pozmeňujúci návrh uberal týmto smerom, pán Ferreira. Pán Ferreira, dostanete len 3 minúty, nie viac. Ďakujem pekne, pani predsednička. Najprv by som chcela poďakovať eh, spravodajcovi za tento návrh, ktorý nám predložil a ktorý nám umožnil pokročiť vpred niektorých eh, dôležitých bodoch. Moji kolegovia, ktorí predtým eh, sa vyjadrili, dodali ďalšie prvky, ktoré by mali umožniť, eh, aby sme mali dodatočné prvky pre túto vizu, Ja by som chcel tu sa zmieniť len o dvoch, troch bodoch, ktoré sú podľa mňa dôležité. Najprv je to bezpečnosť potravina, hospodárska kríza, ten problém volatility cien. Je naliehavé aby sme prestali s týmito špekuláciami ohľadom cien potravín. My máme nástroje, ktoré nám umožnia, aby sme sa vyhli k takéto situácii, aby sme zastavili volatilitu e, cien poľnohospodárských výrobkov a potravinových výrobkov, aby sme... Je to s... Naozaj máme tieto nástroje a je veľmi dôležité uh, pripomenúť, že tieto veci sa nemenia, napríklad derivované produkty e, neexistujú Nebolo ich dostatok a preto naďalej sa pokračuje v špekuláciách ohľadom poľnohospodárských e, produktov, tak ako sme to mohli konštatovať pred niekoľkými týždňami v Mozambiku. Takže je potrebné ukončiť tieto špekulácie ohľadom potravín. Ďalej, obchodná politika a bezpečnosť potravín je dôležité, aby bezpečnosť zásobovania potravinami vyžadovala to, aby medzinárodný obchod sa e, obrátil alebo spravoval takou filozofiou komplementarity a nie e, uvádzania do, do, do konkurenčného postavenia jednotlivých eh, krajín. Ďalšou otázkou je spoločná poľnohospodárska politika. Je potrebné, aby bola tu zmienená a to detailnejším spôsobom je naliehavé, aby nemôžeme už eh, viacej e, sa živie tými ilúziami, že geneticky modifikované organizmy a rastliny e, sa nás netýkajú. Treba toto e, riešiť, pretože spôsobilo to zníženie biologickej diverzity, ako aj živočíšnej diverzity, na ktorých spočíva práve výživa obyvateľstva, takže treba sa tým zaoberať. Je potrebné zvýšiť diverzitu, rôzne druhy, ktoré e, sú ktoré existujú, rozšíriť regionálnu diverzitu v tejto oblasti. A posledná poznámka sa týka bezpečnosti potravín, ktorá je úzko prepojená s problémom potravinovej sebestačnosti. Možno, že niektoré teda niektoré štáty sú nezávislé, niektoré nie. Sú niektoré neeurópske krajiny, ktoré majú vyváženú bilanciu v tejto oblasti a chcem ešte raz spomenúť to, že tieto dve veci sú úzko prepojené a týmto už budem končiť. končiť. Je potrebné zmeniť ten model intenzívnej produkcie a podporovať skôr miestnu produkciu. Teraz e, maximálne dve minúty poprosím nasledujúceho rečníka, alebo ináč nebudeme mať čas sa venovať poslednej téme Dagmar Rothberen a potom Kristin Klas. Uh, Ďakujem pekne. Ja teraz e, hovorím v mene pani Sarbu, spravodajkyne, spravodajkyne v mene polnohospodárskeho výboru. Musím ho ospravedlniť, musela ísť e, na lietadlo v jej mene. Musím privítať správu pána Balata. Je to veľmi dobrý pokus a súhlasí s jeho, jeho snahami vnímať tie ekologické problémy, ktoré treba riešiť z dlhodobého hľadiska polnohospodárskej produktivity a bezpečnosti potravín a podporuje jeho myšlienky aj na výbore pre polnohospodárstvo a zdôrazňuje rôzne formy poľnohospodárstva umožňujú v plnej miere využívať dostupnú pôdu, ktorá prispieva k udržateľnosti. No a ona žiada, aby to, to spoločné spoločná poľnohospodárska politika podporovala. Tvrdí, že finančná podpora pre podnospodársky sektor na výrobu biopaliv z biomasy to nekonkuruje plodinám, hlavne ich nejedlým častiam, to treba zdôrazniť. No a trvá na tom, že e, dovoz proteínov z tretich krajín nie je ekologický a musíme znižiť našu závislosť od toho. No a na záver žiada, aby som povedal, že treba podporiť organické polnohospodárstvo, hlavne kvôli e, mnohým výhodám organických potravín. No a na záver, myslím, že to boli tie hlavné body. Ona sa vráti a určite predlží ešte nejaké pozmúce návrhy. Ďakujem pekne. Pani Klas. Ďakujem pekne. Chcem sa poďakovať kolegovi Belatovi. Je to skvelá práca, Ja by som chcela pripomenúť, že píšeme stanovisko pre výbor Agri, takže nemusíme tu robiť nič nového. Keď počúvam tie všetky návrhy, tak máme bojovať so stovkou návrhov a nazdávam sa, že to vôbec nie je potrebné. Takže my by sme sa mali vlastne len zapojiť do správy, ktorú eh, predkladá Agri Európa musí byť zodpovedná v súvislosti s potravinovou bezpečnosťou. Ja by som tu rada hovorila o integrovanom poľnohospodárstve, čiže to je to slovom dve veci, na ktoré by som chcela upozorniť kolegu Belatu V trojke sa hovorí, že ceny musia byť pre spotrebiteľa priateľné že mali by sme zdôrazniť, že výrobcovia by mali dostať primerané ceny na svoje výrobky, čiže doplnilo by to všetky tie body, ktoré sa tu uviedli. Hovorili o tom aj ostatní kolegovia. Bolo by dobré, keby sme upozornili na regionálne a sezónne výrobky, čiže Malo by sa to spropagovať na verejnosti vo forme mm, dobrého vzdelania, takže ja si myslím, že to potom bude veľmi dobrá vec. Ďakujem. Avec le même, euh, la même synthèse. Poprosím také isté zhrnutie. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Support. Ja by som tiež chcel podporiť tie pripomienky pani Dagmar Berend mene Tatiany Sarbo. A tiež by som chcel doplniť ešte dve veci. Už samozrejme, ešte to zaznelo. Toto je špekulácie s cenami. Vieme, že finančné inštitúcie už, eh, nie tie, už sa nemôžu hrať s bublinami na zdaku a realitnými obchodmi. Nie, oni sa začínajú prahrávať s národnými dlhmi a cenami potravín. A preto v roku 2008 bola kríza s obilninami, aj keď ich produkcia bola najväčšia v histórii. No a ďalšia vec, ktorá je dobre známa, je vec straty majetkových práv a osiva Je to známe v Indii, čo sa stalo, z, čo úroz spôsobili geneticky modifikované plodiny v Indii. No a no, ktoré boli prispôsobené a oni povedali, že môžu používať geneticky modifikované osiva, ale nakoniec si museli zakúpiť, zakúpiť hnojiva a tak ďalej a tak ďalej. To je dôležité a treba chrániť slobodný prístup k osivám, pretože inak budeme čeliť veľkým krízam. Pán Nicholson, ďakujem pekne. Pokúsim sa povedať to stručne najskôr. Chcem povedať, že vítam tú správu. Na výboru som si dnes ráno vypočul diskusiu potravinová bezpečnosť v tomto svete sa nedá garantovať, nech sa akokoľvek snažíme. A to je trpká realita života. A treba byť opatrný a zaručovať budúce dodávky, ale my však nesmieme spájať dve veci, ktoré sa nedajú nuše. No a druhá eh, vec je cenová volatilita to nie je jednoduché samozrejme, pretože v veľkej miere, ak chceme zaistiť dodávky potravín za rozumné ceny, aj s výnosmi pre producentov, potrebujeme stabilnú produkciu. Avšak v polnohospodárstve E, vždy musíte zohľadňovať alebo stretávate sa a čeliť prírodným živlom. Takže e, potrebujeme zajistiť e, dodávky a tak ďalej. No, tá tvrdá pravda je, ja, hovorí sa tu o vysokých cenách, a nízkych cenách. A, ak sú ceny príliš nízke, nízke tak krachujú výrobcovia. A to znamená dovozy a to za podmienok, alebo za podmienok produkcie, ktoré nepoznáme. No a, a potom treba e, zvažovať e, nejakú bezpečnosť potravín. Avšak to nie je predmetom tejto správy. Skutočne treba však byť veľmi opatrný a vyhnúť sa prílišnej regulácii. A to je jedno z, jedno z hrozieb, ktoré dnes čelíme. Ďakujem pekne. Pán spravodajca skutočne len jedno slovičko na záver. No, ja viem, ale nemáme čas. Stáva teda 15-5 minút na poslednú mm, tému, ale neviem, ako to budeme robiť teda s e, tou poslednou správou. Tak nech sa páči, môžete položiť kolegyňa otázku, ale máte na to iba 30 sekúnd. Skutočne stručne. Ja myslím, ja e, musím to zdôrazniť. My si tu pletieme veci. A tu hovoríme o bezpečnosti potravinovej bezpečnosti. No a ešte jedna ďalšia vec, a to je druh eh, polnohospodárských systémov. Ak sa zaujímame o životné prostredie a biodiverzitu, biodiverzitu musíme chrániť to, čo existuje a rozširovanie polnohospodárskych pôd a ďalej ohrozuje životné prostredie. My potrebujeme udržateľné eh, polnohospodárstvo, avšak súčasne ekologické. Ďakujem pekne. Pán spravodajca, poprosím a ešte poďakujem za kvalitu vášho správy. aby by som chcel ubezpečiť mojich kolegov, že takisto som rád za ich príspevky, pretože takto môžem zlepšiť tento návrh, toto stanovisko. Chcel by som takisto vás informovať o tom, že ja samozrejme tiež som mal to pokušenie napísať oveľa viacej, ale musel som naozaj zohľadniť dve potreby. Prvá potreba ponechať ten návrh stanoviska v rámci teda tých kompetencií nášho výboru pre e, životné prostredie, takže a nie e, výboru pre poľnohospodárstvo, takže to bola prvá vec. A druhý faktor je spojený s potrebou e, ponechať alebo teda obmedziť takisto aj obsah tohto stanoviska, to, čo bolo odporúčené zo strany sekretariatu. V každom prípade eh, budú tie pripomienky, ktoré boli či negatívne, pozitívne. Určite ich eh, zapracujem. Chcem poďakovať všetkým kolegom, ktorí eh, sa venovali pozorne tomuto stanovisku, tomuto návrhu no to, čo teda tam chýba. Není to kvôli tomu, že by to chýbalo, ale kvôli tomu, že to nie je našich kompetencií, že som to nemohol tam zapracovať. Ďakujem pekne, pán spravodajca, hovorí pani predsednička. Eh, konečná lehota je 30. novembra, 1. decembra na, uh, odhlasované u nás a potom na decembrovej plenárke budeme o tom hlasovať. A teraz prejdeme k poslednému bodu. Uh, eh, Ospravedlňujem sa uh, pani Lekrenie, ktorá bude teda sa venovať tejto poslednej téme a má na to len niekoľko minút. Oui, merci, madame le président. Áno, ďakujem pekne, pani predsedníčka. E, niektorí z vás sa určite pamätajú na to, že 2007 počas e, posledného rokovania ohľadom poslednej revízii e, smernice o zdravotných pomockách sme museli toto stiahnuť, Už bolo to prediskutované na základe požiadavky niektorých členov tohto podvýboru tohto výboru a nebolo možné v tej dobe nájsť eh, rýchle riešenie tento komplexný eh, problém a teda v tom texte eh, smernice, revidovanej smernice o zdravotníckých pomôckach bol zaslaný list výboru komisia, aby vypracovala správu na neskôr 5. januára 2006 a predložila ju následne teda aj návrhy na radu a pred Európsky parlament. Tá konkrétna správa bola pripravovaná ehm, v jednotlivých rôznych teda etapách. My sme najprv konzultovali s e, expertami e, pre zdravotnícke pomôcky, bolo to v júli 2007. E, to sme mali také prvé stanovisko ohľadom situácie v jednotlivých členských štátoch, ktoré bolo mm, doplnené následne. Všeobecne tu bola, dá sa povedať, menšina členských krajín, ktoré zakazujú e, tieto používanie jednorazových e, zdravotníckých pomozok. E, väčšina členských štátov nemajú špecifickú legislatívu pre túto oblasť a medzi tými e, krajinami, ktoré nemajú tieto, túto špecifickú legislatívu, väčšina z nich nemá ani opatrenia e, pre e, zákaz využívania jednorazových zdravotníckých pomôcok. My sme potom ďalej konzultovali alebo začali s verejnou konzultáciou v júli, auguste 2008, čo nám umožnilo získať informácie z väčšiny zúčastnených strany a potom ten zhrňujúci dokument bol uh, v máji 2008 e, publikovaný, potom v decembri 2008 sme mali workshop ohľadom mm, tejto oblasti vplyvu na životné prostredie a hospodárstvo a tie výsledky boli publikované v máji 2009. Nakoniec sme obdržali stanovisko zo strany e, vedeckého výboru ohľadom rizika e, pre zdravie pri využívaní týchto pomocok. Toto, konzultovali sme to aj s týmto výborom expertov, aby sme mohli e, detailne vypracovať e, toto stanovisko na základe vedeckých solidných e, poznatkov a 8 15. apríla tohto roku vedecký výbor nám predložil správu a to umožnilo výboru stanoviť, že či využívanie jednorazových repasovaných zdravotníckých pomôcok môže predstavovať nebezpečenstvo pre zdravie ľudí a stanoviť teda toto nebezpečenstvo, upresniť za akých podmienok a pre aké využitie eh, môže stiahnutie týchto zdravotníckých pomôcok a ich repasovanie predstavovať nebezpečenstvo. Na základe tohto komisia 27. augusta prijala správu o analýze ohľadom týchto aspektov zodpovednosti, e, ekonomických aspektov ako aj environmentálnych aspektov v tejto oblasti a takisto tam bola spomenutá aj situácia v tejto oblasti na medzinárodnej úrovni. Pokiaľ ide o verejné zdravie, správa komisie e, e, spomenula tu tri hlavné rizika, ktoré môžu spôsobovať využívanie, repasovanie zdravotníckých pomocov, ktoré sú jednorazové a ktoré boli stanovené e, práve tým výborom expertov. Prvý problém je, že po kontakte s pacientami tie e, zdravotnícke systémy môžu, mm, alebo v zdravotníckých e, priestoroch môžu byť, tie môžu byť kontaminované baktériami a tak ďalej, takže to môže táto kontaminácia pretrvávať a potom to predstavuje riziko pre pacientov. Po druhé, E, chemické reziduá aj pri spracovaní, pri opätovnom použití môžu e, spôsobiť e, toxicitu pri tom opätovnom použití, pri tom ropasovaní a potom aj zmena chemických, fyzikálnych a tak ďalej vlastností pri týchto zdravotnických pomocách, čo má potom dopad na ich použitie. Táto správa tiež spomína to, že výbor, vedecký výbor stanovil špecifický problém, ktorý je spojený s kontamináciou pretože je potrebné naozaj využívať eh, také čistiace metódy, ktoré sú agresívne a ktoré nie sú kompatibilné s tým materiálom, ktorý väčšinou je použitý pre um, tieto zdra- eh, repasované zdravotnícke pomôcky. Poprosím vás, aby ste už ukončili, hovorí pani predsednička, áno, budem sa snažiť. Takže ešte by som chcela spomenúť etické aspekty, aspekty zodpovednosti, ekonomické aspekty a environmentálne aspekty. Na záver je nemožné vykvantifikovať, aké riziko predstavuje e, použitie týchto repasovaných zdravotníckých pomôcok, ktoré sú jednorázové. Avšak možno, že e, táto notifikácia nie je e, kompletná, pretože veľmi ťažko môžeme stanoviť tieto čísla a tie dlhodobé dopady nemôžu byť zatiaľ identifikované. Tri veľké rizika, ako som už povedala, tie sme identifikovali všetky jednorázové zdravotnícke pomôcky, by nemali e, byť repasované a potom, aby sme znížili e, toto nebezpečenstvo, tieto dopady, mali by sme od zberu po prvom využití zdravotníckých pomôck až po sterilizáciu e, zabezpečiť kontrolu až po teda dodávku týchto repasovaných zdravotníckých pomôcok. My práve teraz hodnotíme opatrenia, ktoré by bolo potrebné navrhnúť v rámci uh, revízie alebo repasovania týchto zdravotníckých pomôcok a e, budeme sa snažiť prehodnotiť aj e, dopad. No a teraz už pani predsednička prerušuje zastupkyňou komisie, my by sme mali 6.30 končiť, takže žiaľ Bohu ľutujem, že musíme pracovať za takto podmienok, takže chcela by som teraz len odovzdať slovo e, niekoľkým e, pripomienkam našim dvom kolegom. Ďakujem pekne. Ukázalo sa, že tu existujú isté rizika a tie by sme boli radi odstránili na základe nariadenia. Je potrebné jednoznačné riešenie, čiže jednoznačná úprava keďže vieme, že veľa ľudí zomiera na hepatitidu a koľko zomiera v dôsledku infekcií, i keď sú to nízke čísla, príslušné opatrenia potrebujeme práve tak ako deklaračnú povinnosť v celej Európe. Prečo to nemôže byť, že v jednej krajine sa povolí tento výrobok na viac účelové použitie a v jednom sa zakáže, tak potrebujeme rovnakú úpravu. To by bola moja naliehavá požiadavka Dagmar. Áno, súhlasím e, s pánom Ulmerom. Ja si myslím, že potrebujeme jasnú úpravu. Pani Maliori sa o to bezúspešne pokúšala. Potrebujeme E, jasnú definíciu toho, čo je jednoduché použitie a čo je viacnásobné použitie. Potrebujeme jasnú úpravu toho jednorázovo použitia. To znamená nie len tri týždne, ale znamená to jednorázové použitie. Ak povieme, že sa môže tento výrobok jednorázový použiť, všade to aj nemocnice robia, čiže buď by sme to museli kriminalizovať, alebo museli by sme mať ešte prísnejšie pravidlá, mali by sme mať prísnejšie kritéria pre sterilizáciu, sterilizovanie. Ďakujem. Ďakujem pekne, drahí kolegovia. Chcem vám poďakovať e, takisto aj zástupcom komisie. Ešte raz chcem poďakovať a spravodlňujem sa za to, že som to takto urýchlovala e, nakoniec, ale tak ako bolo pred chvíľočkou povedané, to bolo odôvodené, takže zajtra ráno sa nastretieme o 10. hodine.